Uh, kolegovia začala by som so schôdzou pretože už prešlo fifteen minút a chcela by som uh, navrhnúť jednu zmenu v našom programe aby sme hneď po hlasovaní keď budú tu všetci chcela by som navrhnúť ďalší bod k návrhu nariadenia ktorý umožňuje Francúzsku uplatňovať určitú extra daň na e, špeciálny druh rumu, ktorý sa vyrába na Martiniku a v Reunione a o tom to bude aj doplňujúci bod po hlasovaní. Inak by som vás chcela informovať o tom, že naša schôdza sa vysiela ako zvyčajne a um, jednotlivé časové um, alebo časový plán je tiež len taký orientačný ako zvyčajne Takže keď nie sú žiadne pripomienky, tak by som prešla k ďalšiemu bodu programu a to je schválenie zápisnice zo 7. novembra. A e, táto zápisnica bola e, poskytnutá, distribuovaná. Takže tieto zápisnica bude schválená, keď Ehm, nebudú predložené žiadne pripomienky a potom sú ďalší bod je oznámenia predsedajúcej. Zatiaľ nemám žiadne oznámenia a rozhodnutia koordinátorov z dnešného dňa budú oznámená, oznámené eh, až potom na budúce po novom roku. No a týmto môžem hneď prejsť k bodu 4, to je Junus Omar je s nami, je spravodajcom a dala by som hneď slovo jemu, aby predstavil správu o optimalizácii potenciálu najvzdialenejších regiónov vytváraním synergií medzi štrukturálnymi fondami EÚ a ďalšími programami EÚ. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ehm, nie je nás tu veľmi veľa, napriek tomu si myslím, alebo dúfam, že budeme mať eh, kvalitnú výmenu názorov, pokiaľ ide o najzdelenejšie regióny. Aj aspoň máme zástupcov rady tu dnes, eh, ktorí, ktorí s nami spolupracujú a náš výbor pravidelne rieši otázky, ktoré súvisia s najvzdialenejšími e, regiónmi pretože všetko, čo spadá pod 349 e, e, zmluvy, spadá pod našu pôsobnosť. Du respect de l'article 349 et de la possibilité de... Avšak keď chceme rešpektovať článok 349 a chceme ľudí informovať o tom, že akú osobitnú povahu majú tieto regióny a že to treba vziať do úvahy a to je mimoriadne nevyhnutné, pretože ako už viete, naše najvzdialenejšie regióny sú najmenej rozvinutými regiónmi Európy a je treba urobiť veľa práce v tom, aby sa táto situácia zlepšila. Ale myslím si, že dnes už vstupujeme do novej fáze a to v e, novej fáze vzťahov medzi EÚ a našimi najvzdialenejšími regiónmi. Keď sa pozrieme na vlastnosti vzťahov medzi EÚ a najvzdialenejšími regiónmi, zdá sa, že ako by to bolo obmedzené na, len na priemyselnú, na regionálnu a polnospodárskú politiku, ale ja si myslím, že dnes, dnes sa musíme dívať na nové ciele, ktoré umožnia najvzdialenejším regiónom, aby boli lepšie zintegrované do vnútorného trhu a tiež, aby im umožnili Ďakujem pekne. Takže boli tu na rôzne stratégie a rôzne oznámenia Európskej komisie, aj rôzne iniciatívy zo samotných eh, eh, najvzdialenejších regiónov. Boli tu viaceré správy, správy aj Európskeho parlamentu, aj správa kolegyne eh, Tešera. Te- No, myslím, že našim cieľom by malo byť snažiť sa dosiahnuť pragmatický, matateľný cieľ v tom, aby všetky politiky Európskej únie umožnili najvzdialnejším regiónom dosiahnuť svoje ciele. Takže to je prvá vec, ktorú som chcel uviezť. A po druhé, často máme taký pocit, že vzťahy medzi Európskou úniou a najvzdialenejšími regiónmi sú obmedzené na, akúsi, na uplatňovanie akejsi politiky solidarity. No už čiastočne to je pravda, ale myslím si, že nemali by sme zabúdať na to, že najvzdialenejšie regióny sú majú byť, alebo majú byť skutočne srdcom cieľ, cieľov, ktoré si presadzuje Európska únia, určite predovšetkým, pokiaľ ide o investície eh, do týchto regiónov. Uvidel by som príklad, napríklad biodiverzita. Nie je možné, aby Európska únia splnila svoje ciele v oblasti biodiverzity bez eh, toho, aby boli do toho zapojené najzdialnejšie regióny. A oceánske územia. Ďalšia oblasť je, je zmena klímy. Ako viete, tieto regióny môžu hrať veľmi dôležitú úlohu e, z hľadiska toho, aby EÚ zabezpečila alebo zohrala svoju úlohu v dosahovaní globálnych cieľov. Ďalšia oblasť je ochrana e, korálových útesov, tam takisto hrajú najvzdialenejšie regióny mimoriadnú úlohu, vôbec e, ďalej um, morská politika, to už dnes bolo spomenuté, tieto regióny sú vlastne v prvej línii európskeho námorného rozmeru alebo morského rozmeru. Takže politika pre najvzdialenejšie regióny jednoducho nemôže byť len politikou solidarity. Isté, solidarita musí byť stále prítomná, ale je tam oveľa viac toho. A myslím si, že práve to je ten najdôležitejší bod. A Európa sa ako si díva stále na svoje, do svojho vnútra a mala by sa trošku viac otvoriť a venovať sa trošku viac e, e, tým svojim globálnym ambíciám, aby zohrala takú dôležitejšiu úlohu v tom globálnom meritku. Takže potrebujeme prijať také opatrenia, ktoré e, by zabránili tomu, aby najvzdialenejšie regióny, respektíve aby zabezpečili tomu, aby najvzdialenejšie regióny naozaj mohli plne využiť všetky e, výhody z toho, že sú v Európskej únii, aby mohli využiť aj jednotlivé európske politiky. A keď sa pozriete na to dôkladne, tak e, môžete vidieť, že mnohé európske politiky sú regionálneho charakteru, aby sa, nie, aby sa mohli ciele dosiahnuť eh, napríklad aj zmeny klímy. Um, a tak by sa to malo uplatňovať aj v najvzdialenejších regiónoch a takisto to platí aj v prípade programu Horizon 2020. A určite aj v tomto prípade je potrebné zabezpečiť eh, lepšiu súhru synergií a zapojiť najvzdialenejšie regióny do plnenia takýchto cieľov a programov. Takže máme množstvo oblastí, ktoré môžeme identifikovať, e, aby sme, kde by sme mohli pripraviť e, ad hoc programy, ktoré by umožnili úplne využiť plný potenciál týchto regiónov. Takže treba takisto zabezpečiť aj lepšie pákovanie, aby sme využili potenciál, ktorý je k dispozícii e, pre tieto regióny. Teda pákov, ktorou by sme mohli získať väčšie financie, a viac investícií a e, ak by sme mali dostatok času, ja by som chcel potom ešte poukázať na viaceré body, ktoré poukazujú na to, že ako často sú tu medzery medzi cieľmi, ktoré um, vyhlasuje Európska komisia, ku ktorým sa pripájame, ale a realitou, je obrazom skutočnosti, aká tam je. Pretože keď chceme zahrnúť najvzdelanejšie regióny, tak ich jednoducho musíme zahrnúť do všetkých politík a to sa často hovorí v mnohých e, oznámeniach EÚ, ale keď už prichádza k tej skutočnej, konkrétnej, externej, vonkajšej politike Európskej únie, tak tam naozaj sa vlastne nevenuje veľká pozornosť vzdialenejším regiónom. A to sa prejavuje napríklad, keď rokujeme o um, dohodách o ekonomickom partnerstve. Vlastne v týchto prípadoch je veľmi ťažko, aby sa zohňal záujem týchto regiónov. Takisto napríklad v obchodnej politike EÚ, to je ďalšia oblasť rokovania, ktoré momentálne prebiehajú medzi komisárom De Kuchtom a tretími krajinami. Zriedka, kedy berú do úvahy záujmy najvzdialenejších regiónov. No myslím, že to je pre nich veľmi ničivé. Tak musíme nájsť taký spôsob, aby sa záujmy týchto regiónov viac zohľadnili. Ja som aj pripravil vo svojej správe určité návrhy. Teraz pokiaľ ide o polnospodárskú politiku, ako viete, máme aj osobitný program, program POZE, No, my sa snažíme zabezpečiť, aby polnohospodárstvo mohlo mať aj prospech z iných e, zdrojov, ktoré napríklad nie sú také známe, ktoré by mohli ale priniesť e, e, hodnotu pre produkciu najvzdelanejších regiónov a tu mám na mysli napríklad množstvo požičiek, ktoré sú k dispozícii napríklad v oblasti programov pre vedu a výskum napríklad aj veda a výskum, to je určite oblasť, ktorá by mohla zohrať svoju úlohu. Euh, aux régions ultrapériphériques et il est souvent euh, bien difficile. No, väčšina politík nie je euh, adaptovaná na, na tieto regióny a preto je veľmi ťažké pre ne zapojiť sa do programov. Aj v tejto oblasti sme teda pripravili určité návrhy, tak aby sme zabezpečili to, že vzniknú ad hoc programy pre e, vedu a výskum, ktoré budú detaľnejšie skúmať ciele vedy a výskumu. Uvedol by som príklad všetky najvzdialenejšie regióny s výnimkou jedného sú vulkanického pôvodu. A v tejto oblasti máme množstvo skúseností. Je to oblasť výnimočnosti, ktorú by možno bolo dobre využiť napríklad pokiaľ ide o, prírodne, rizika prírodných katastrof, seizmológie a vulkanológie, majú veľké skúsenosti a toto sú otázky, ktoré sú relevantné aj pre celú EÚ. Um, ehm, takže ja dúfam, že ste viac menej pochopili z môjho vystúpenia, že asi aké je nasmerovanie mojej správy, je to v súlade s politikou Solidarity. ale je tu aj volanie potom, aby sa pripravili nové, aby sa nadbielnejšie regióny pripravili na nové výzvy. Snažíme sa e, vyjadriť, že investovanie do týchto regiónov je určite niečo, čo sa Európskej únie výslo veľmi oplatí. A aby som to teraz, na teraz uzavrel, ja si myslím, že to, o čo sa snažíme, dosiahneme len vtedy, keď zabezpečíme, aby článok 349 obdržal sa, získal svoje to skutočné miesto, ktoré si zaslúži, aj to uznanie, ktoré si zaslúži v všetkých politikách, ktoré pripravuje Európska komisia, pretože taký článok 349 so sebou nesie určitú kultúru. A je to kultúra, ktorá sa prejavuje v DG Regio, aj v DG Agri. A potom je tu aj kultúra aj v iných eh, v iných eh, regiónoch. Malo by to byť eh, rešpektované systematickým spôsobom. Chceme, aby tento článok bol uznaný najmä preto, lebo by umožnil najvzdialenejším regiónom dosiahnuť ciele, ktoré si určila Európska únia v rámci Horizontu 2020, alebo stratégie 2020. Takže, milí kolegovia, budem sa tešiť na vaše pripomienky a vaše návrhy. Veľmi sa budem tešiť na diskusie dnes do poludnia, tak aby sme mohli um, tie naše pôvodné návrhy, ktoré som navrhol trošku rozšíriť. Predsedajúca, ďakujem. Teraz by som požiadala tenevého spravodajcu Nuna Tekšeru eh, e, za EPP. caros colegas, eh, permitam que comece por eh, Ďakujem pekne. Ponajprv by som sa rád poďakoval kolegovi za skvelú odvedenú prácu. Myslím si, že je to dobrý príklad na to, ako spolupráca môže fungovať. Keď všetci poslanci v Európskom parlamente, ktorí sú zo vzdialených regiónov, sa spoja a spolupracujú. Počas celého e, funkčného obdobia tomu tak bolo. Myslím si, že v tomto funkčnom období Európsky parlament opakovane zohľadňoval potreby vzdialených regiónov, myslím práve na tento výbor pre regionálny rozvoj a taktiež myslím na naše dedičstvo, ktoré zanecháme tým, ktorí v nasledujúcom funkčnom období budú našimi nasledovníkmi. Pretože tu máme aký v súvisiace s vzdialenými regiónmi. V tejto správe ide najmä o to, aby sme štrukturálne fondy a ďalšie programy Európskej únie využili a spojili v v prospech regiónov vo vzdialených zemepisných polohách. Aj náš maďarský kolega sa snažil spolupracovať. Pokúsim sa tento dokument, ktorý on sám vypracoval, doplniť. Chcel by som ešte dodať niekoľko bodov. A tieto body sa opakovane diskutovali um, poslancami, ktorí zastupujú vzdialené regióny na tomto výbore. Robili sme to opakovane, um, vytvorili sme mnoho dokumentov na túto tému v parlamente, ale aj na iných fórach sme sa tejto téme venovali, napríklad mám na mysli správu Európskej komisie. Tieň, ako tieňový spravodajca však prednesiem niekoľko pozmaňovacích návrhov. Ide mi najmä o následovné poprvé Chcel by som sa zamerať na makroregionálne stratégie. Takýmto spôsobom je možné vytvárať synergie a je tak jednoduchšie pracovať naraz s viacerými fondmi. Je dôležité, aby štátne subvencie boli zohľadnené v regi- vo vzdialených regiónoch, najmä ak ide o zabezpečenie infraštruktúry, telekomunikačné, informačné technológie, energetiku. A v tejto súvislosti chcem poukázať najmä na investície do dopravy vo vzdialených regiónoch. Tiež by som rád poukázal na to, že tento výbor opakovane požadoval aby existoval vlastný e, sektor pre energetiku, tak ako je to v prípade programu POSAI v polnohospodárstve. Samozrejme, že máme Erasmus, ale máme aj Erasmus Mundus a práve preto by sme boli radi, keby sa to celé spojilo s ESF. Je pritom dôležité, aby Európska investičná banka bola s nami neustále v kontakte, aby sme sa na ňu obrátili a aby sme tak dostali dobrý prístup k financiám. Je dôležité, aby vzdialené regióny boli výraznejšie zohľadnené, najmä pri programoch na zlepšenie situácie na pracovnom trhu pre mladých ľudí. Spravodajca už uviedol niekoľko bodov, ale chcel by som ešte dodať následovné. Posaj je veľmi dôležitý pre poľnohospodárstvo, veľmi dôležité to je rybolovné odvetvie. E, chceme, aby sa rozvíjal celý e, tento región. Posaj a posaj rybolov sú dva programy, ktoré patria dohromady a myslím si, že posaj je programom, ktorý je mimoriadne dôležitý. Zástupcovia vzdialených regiónov na to opakovane poukazovali. A práve preto by sme túto skutočnosť mali ešte raz zdôrazniť. Prosím e, spravodajcu, aby aj ďalej takto pokračoval v práci, veľmi ju oceňujem. Ten dokument je veľmi užitočný, určite bude mať vplyv na doplnkové iniciatívy vo vzdialených regiónoch. A teraz sa blížim k záveru svojho vystúpenia. Veľmi e, sa zaujímam o spoluprácu s kolegami v tejto oblasti, taktiež som pripravený prispieť svojim dielom. E, teším sa tomu, čo je obsiahnuté v správe. Ak e, vzdialené regióny nebudú podporované, nie, nie je to potom triumf pre EÚ. Ak by táto situácia vo vzdialených regiónoch bola skvelá, tak by to mohlo byť aké skryté, akési skryté ESO v rukáve pre EÚ. Ďakujem. Ďakujem za socialistov, pán Anders. Ďakujem pekne aj všetkým mojim kolegom, spravodajca. už e, e, spomenul niektoré z tých najdôležitejších aspektov aj víziem, v, ktoré majú pred sebou e, najvzdelenejšie regióny, hlavne čo sa týka začlenenia týchto regiónov do vnútorného trhu, tie <clears throat> najstaršie regióny Portugalska a Španielska aj ich začlenenie tých najvzdelenejších regiónov francúzskych. Musím povedať pár všeobecných pripojenok bez toho, aby som tu hovoril o práci, e, ktorú vykonám ako tieňový spravodajca. Dúfam, že um, budem môcť uh, prispieť uh, k tejto práci. Ďakujem spravodajcovi za túto správu a um, v tejto správe môžeme dobre uh, pochopiť uh, potenciál uh, najzelenejších regionov. Spravodajca upozorňuje na to, že uh, aké e, výzvy e, majú tieto regióny pred sebou, e, ale tiež tieto najzelenejšie regióny sú tromfom pre Európsku úniu. A tiež spravodajca upozorňuje na vedu, klimatické zmeny, geostratégiu, biologické aj nerastné zdroje, aj biodiverzitu, aj dobývanie mesmíru, teda môžu tieto regióny byť použité Európskou úniou na tieto účely a keď e, si uvedomíme, e, že e, tieto regióny môžu byť prospešné pre EÚ, tak aj EÚ z toho môže získať, hoci sa tieto regióny nachádzajú na rôznych častiach sveta, sú však súčasťou EÚ a to môžeme tento potenciál využiť a pre všetkých e, obyvateľov EÚ. Mám tu na mysli um, e, poľnosvárskú politiku, aj koheznú politiku, aj rybolovnú politiku a tieto sú dôležité. No e, sú tu aj ďalšie politické oblasti, kde pre nástroje Európskej únie majú pozitívny dopad na regióny. Tu mám na mysli napríklad uh, Energiu 2020, Life Plus, Erasmus cez európske energetické a dopravné siete. To sú niektoré z týchto programov a tieto musia byť plnené, ale to takým spôsobom, aby zohľadňovali aj eh, regióny eh, najzelenejšie. a eh, tým pádom budeme Um, môcť umožniť uh, obyvateľom týchto regiónov rovnaký rozvoj ako u ostatných uh, regiónov na pevnenie. Spravodajca uh, upozornil na to, aké dôležité využívať už existujúce programy a tieto musíme spojiť so štruktúrnymi fondami. To je dobrý návrh, ale je tu tiež ďalší aspekt, ktorý je dôležitý. A zamorské regióny a musíme odlišovať od e, ostatných e, regionov a členských štátov a musíme si uvedomiť, že ako môžeme e, využiť a vyčerpať potenciál týchto regionov a to by sme sa mali snažiť robiť v rámci programu Horizon 2020 a som rád, že sme preložili lehotu na predkladanie pozmeňujúcich návrhov na 1. januári týždeň, miesto 7. januára, pretože 7. januára začneme po e, prázdninách e, našu prácu a preto je potrebné predlžiť tú lehotu. Ďakujem za zvolených, máme Jean Jacoba, ale on tu nie, tak neviem, či niekto iný chce za neho hovoriť. Ak nie, tak začnem rozpravu a prvý na zozname Jan Nielsen. Tak så mycket. Eh, jag pratar svenska som jag har den möjligheten idag. Ďakujem pekne. Budem hovoriť po švedsky, pretože túto možnosť dnes mám. Táto správa je veľmi dobre napísaná a objavuje sa v správnom čase. <clears throat> Pretože všetky regióny sú dotknuté touto problematikou. Ide o otázku, ako štrukturálne fondy EÚ môžeme skoordinovať a spojiť s inými programami. Myslím si, že často je to tak, že ja sám sa v tých regiónoch vždy e, pýtam, e, aká štratégia by sa mala prijať na to, aby sme dosiahli lepšie výsledky. Určite, že toto by bolo riešenie. Myslím, že pani Hübner už povedala, že musíme zabudnúť na to, odkiaľ pochádzame. Koordinačná politika, koherentná politika je politikou, ktorá umožňuje použiť aj iné politické prístupy EÚ na regionálnej úrovni. A ja si myslím, že to znamená, že inštitúcie EÚ musia byť nútené k tomu, aby sa sami lepšie koordinovali. A preto sa chcem spravodajcu spýtať následovne. Myslím si, že najväčším problémom je situácia v národných orgánoch. Regióny sa um, objavujú na agende EÚ, ale skutočne záleží na situácii na národnej úrovni. Takýto problém mm, zistujem vo Švedsku opakovane. Nie je tam dostatok možností na vyjadrenie kritiky voči národným orgánom. V tejto správe by sme tak mali urobiť. Nedokážem si predstaviť, že všetci sú v konkrétnych krajinách spokojní s touto situáciou. Ďakujem ďalší rečník. Thank you. Um... Yeah, I've, um, I'm not the shadow rapporteur on this. Ďakujeme, nie som tieňovou spravodajkyňou Ale sú tu určité za, také e, zaujímavé otázky, najmä keď e, hovoríme o vonkajšej externej politike EÚ. Ja som členkou spoločného parlamentného zhromaždenia EÚ AKT. A by som povedala, že pravidelne je to predmetom e, diskusie, že mnohé z týchto krajín z AKT sú v blízkosti našich najvzdialenejších regiónov a keď že podpora, ktorú získavajú tieto regióny z EÚ, že je potom určitým predmetom sporu v rámci aj našej ostatnej činnosti. Potom ďalšia samotná otázka je otázka vonkajších hraníc EÚ. A my sme napríklad boli minulý rok v Suriname a my sme napríklad počuli, aké sú problémy, že mladí ľudia utekajú zo Surinamu do francúzskej Guajany, pretože tam sa potom stávajú francúzskými občanmi a majú potom otvorené dvere prísť do EÚ a je veľmi ťažko túto hranicu chrániť a keď hovoríte o nedostatočne rozvinutej krajiny, krajine, ktorá má svoje problémy, takže ja by som tu možno predložila určité pozmenujúce návrhy, ale vo všeobecnosti je to dobrá správa. Ja si myslím, že mali by sme zvorazniť aj to, že mnoho z vecí v tejto správe súvisí s otázkami, e, za ktoré nemá náš výbor zodpovednosť, e, pretože týka sa to ako otázky, ktoré súvisia s obchodom a podobne. A možno by sme sa mali skôr sústrediť sústrediť na rozvoj týchto región, nie len z pohľadu nášho výboru, ale práve z toho širšieho pohľadu predsedajúca, ďakujem pekne. si sa ešte niekto o slovo, tak ak nie, tak potom by som dala spravodajcovi naspäť slovo. Ďakujem pekne. Budem sa venovať tomu, čo spomenula najmä posledná rečnička. Je samozrejme jasné, že oblasti vo vzdialených regiónoch sa týkajú tém, ktoré sa týkajú týkajú celej politickej oblasti EÚ, nejde len o regionálnu politiku. Opätovne zistujeme túto skutočnosť pri všetkých otázkach, o ktorých sme hovorili v súvislosti so stratégiou pre um, územia vo vzdialených regiónoch. Všetky výbory EP sú do toho zainvolvované. A všetky zložky Inštitúcii EÚ by sa tu mali angažovať o mnoho silnejšie, než tomu bolo v minulosti. Ďakujem všetkým rečníkom za ich poznámky. Návrhy jednotlivo zapracujem a budem sa venovať jednotlivým bodom. Nun An, tam sa hovorilo o programe POSAJ rybolov, ktorý by mal z, um, sa ukončiť a pravdepodobne tak vzniknú problémy v programe POSAI plnohospodárstvo. Myslím, že pri tomto by sme nemali zabúdať na jednu skutočnosť. Už som to povedal na úvod e, svojho vstupu. Pre nás je to absolútne ústredná otázka aby 349. E, článok zmluvy bol dodržaný. Čo sa týka spoločnej rybolovnej politiky, tak tam sme vyvinuli teraz veľmi zvláštny nástroj a síce posejí rybolov. Toto všetko predsa e, je potom zohľadnené vo fonde pre rybolov. Je dôležitý ten politický signál, ktorý tým vysielame a myslím, že je na mieste, aby sme si robili obavy, lebo by sme mali reg- e, regióny e, so vzdialenou geografickou polohou do toho lepšie zahrnúť. Čo by sa stalo potom, keby sa oslabila účinnosť práve tohto článku? Myslím si, že by sme mali urobiť ďalšie návrhy. Čo sa týka štátnych dotácií, je to veľmi dôležitá oblasť a celkom určite by malo zmysel predložiť ešte doplnkové pozmenujúce návrhy. Paolo Alves povedal, že územia vo vzdialených regiónoch EÚ um, prepožičiavajú určitú medzinárodnú dimenziu. Povedal, že je potrebné vyvinúť koordinačné stratégie. Samozrejme, že v tomto môžem iba súhlasiť. A ak budú k tomu predložené pozmaňovacie návrhy, tiež ich podporím je to veľmi dobré, ak poslanci z území vo vzdialených regiónoch by na tomto spolupracovali a taktiež predložili celý rad pozmeňovacích návrhov spoločne. Priateľom v tomto výbore by som rád povedal, že sme vytvorili skupinu poslancov, ktorí pochádzajú z území vo vzdialených regiónoch a ktorí na základe svojho pôvodu spolupracujú aby boli EÚ predložené návrhy a aby sa aj tu v Európskom parlamente zasadzovali neustále za záujmy území vo vzdialených regiónoch. Ďalšia dôležitá otázka je otázkou vzťahu s krajinami AKP. Myslím si, že keď si pozrieme výzvy, ktoré stoja pred najvzdialenejšími regiónmi a na druhej strane výzvy zámorských oblastí a po tretie výzvy, s ktorými sa musia vyrovnávať krajiny AKP, tak tam zistujeme mnohé paralely. Niekedy sú tieto výzvy dokonca identické. Pretože mnohé krajiny AKP sú malými ostrovnými krajinami ktoré um, sú veľmi citlivé vo svojom vývoji a ktoré sa musia vyrovnávať s rovnakými výzvami ako najvzdelenejšie regióny. Napríklad majú problémy s energetickou bezpečnosťou, s dôsledkami klimatických zmien. A taktiež majú problémy s demografickým vývojom. Často trpia veľmi silnými poveternostnými vplyvmi, napríklad tropickými búrkami. Myslím, že to, čo my by sme mohli pre tieto regióny urobiť, alebo priamo v nich, môže slúžiť ako základ na odovzdávanie osvedčených praktík, skúseností medzi krajinami s podobnou situáciou. A ešte jedna poznámka k otázke, do akej miery najvzdialenejšie regióny a okrajové regióny sú spojené. Aj tu musím skonštatovať, že minimálne čo sa týka biodiverzity a prispôsobeniu sa klimatickým zmenám a v oblasti energetiky, alebo aj kultúrnej rôznorodosti sa dajú nájsť mnohé paralely. Majú podobné problémy, s ktorými sa musia vyrovnať. A v správe preto navrhujem, aby sme, ak je to možné, sa postarali o to, aby v politikách EÚ boli vyvinuté programy, ktoré sa budú týkať aj najvzdialenejších regiónov, tak ako aj zámorských regiónov. Pokladám to za veľmi dôležité. Pretože re- najvzdialenejšie regióny sú napríklad v rade zastúpené iba troma členskými štátmi, francúzskom, portugalskom a španielskom. A zámorské územia by nám umožnili rozšíriť náš vplyv v rade a mohli by sme potom pokryť o mnoho širšie politické spektrum. Tým pádom samozrejme máme väčšiu možnosť sa presadiť. Hovorilo sa taktiež o problémoch migrácie alebo o iných problémoch na ostrove Majot alebo na iných ostrovoch. Aj tu zistujeme, že sa tu vyskytujú problémy, na základe ktorých je jasné, že tu dochádza k určitým paradoxom. Ide o to, aby sme takýmto krajinám umožnili sa rozvíjať a tieto problémy sú veľmi obsiahlé, možno ich e, ťažko tak komplexne vyriešiť, ale je potrebné skonštatovať, že migračné a imigračné politiky v Európe nie sú vždy tak koncipované, aby týmto krajinám pomáhali. To by bola moja odpoveď. Rád by som poprosil všetky kolegyne a kolegov, aby predkladali pozmeňovacie návrhy, aby sme v konečnom dôsledku mali k dispozícii iniciatívy výročnú správu, ktorá bude dobre skoncipovaná, bude mať ctižiadostivé ciele a ktorá vyústi do nových programov, ktoré potom EÚ bude aktívne uplatňovať. A malo by nám to dať taktiež možnosť vyriešiť veľké výzvy, ktoré stoja pred týmito najvzdialenejšími regiónmi. Ďakujem pekne. A návrh je, aby e, lehota na pozmeňujúce návrhy e, bola 7. na januára na obed. A e, tým by som rada uzavrela tento bod programu a teraz máme hlasovanie. Stále ešte musíme počkať jednu minútu, no medzi tým možno by sme mohli preskúšať naše karty. Mohli by ste si tam vložiť karty, aby sme to preverili? Otváram hlasovanie. Mohli by kolegovia preveriť tie karty? Mohli by ste teraz eh, hlasovať, aby sme videli, či tie karty fungujú?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 No, ak e, bude situácia taká, že potrebujeme od vás informáciu, tak nám poviete, ako ste hlasovali. Okay, so we start with Elizabeth Schretter's, uh, Takže začneme so správou Elizabeth Schretter. Začneme s kompromisom B. Kto je za kompromis B? Kto je proti? Kto sa zdržal? m, mm, Prijaté. Pozmeňujúci návrh 4 je jazykový a hlasujeme. Kto je za pozmeňujúci návrh 4? kto je proti, kto sa zdržal prijatý, kompromis C, kto je za, proti, zdržal sa prijatý, kompromis D, za, proti, zdržal sa prijatý, kompromis E, za, proti, zdržal sa prijatý, kompromis F, za, proti, zdržal sa prijatý, kompromis G, za, proti, zdržal sa prijatý, poznáte návrh 17, tiež jazykový, kto je za, proti zdržal sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 19, kto je za, proti zdržal sa prijatý. 24 z dvoch častiach, prvá časť za. Preveríme 24, prvú časť, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. A je to prijaté. Hlasujeme druhú časť, kto je za. Preveríme druhú časť otvorím hlasovanie. Zatváram hlasovanie. A je to zamietnuté. Kompromis eh, H, kto je za, proti zdržal sa prijatý. Kompromis I, za, proti zdržal sa prijatý. Kompromis J, za, proti zdržal sa prijatý. Um, Pozmeňujúci návrh 37 a 38, totožné. Kto je za? preveríme. Mm. Vypadla mi 28, 29 aj 30. Takže ideme na 28, 29, e, si návrh 28, kto je za, proti zväzal sa prijatý, 29 za, preveríme 29, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. 18 za 16 prijaté, pozmeňujúci návrh 30, nie 30 vypadáva, kompromis je, sme hlasovali. Pozmeňujúci návrh 37 a 38, kto je za? Preveríme 37 aj 38, otváram hlasovanie. Zatváram. A je to prijaté, kompromis K vypadáva. Kompromis K vypadáva. Kompromis... Ďalší sme hlasovali. Kompromis L. Hlasujeme. Kto je za? Proti? Zdržal sa prijatý. Pozmeňujúci návrh. Bolo mm, hlasovanie po častiach. Prepačte, že spím. E, takže kompromis K. Hlasujeme. Hlasovanie po častiach. Prepačte. Kompromis ďalší hlasujeme prvú časť, kto je za, proti, prvú časť prijatá, druhá časť kompromis L, kto je za. Preveríme druhú časť e, kompromis L. Klausia, to vy urobte, vy to máte v moci. A teraz ideme na 45. Môžete ma kontrolovať, kto je za 45? proti zdržal sa prijatý, 46 za, proti, zdržal sa zamietnutý, kompromis M za, proti zdržal sa prijatý, 49 e, za, proti zdržal sa prijatý, kompromis N v dvoch častiach. Prvá časť e, za, proti zdržal sa prijatý, e, druhá časť preveríme, preveríme druhú časť kompromisu N. Zatváram hlasovanie a je to prijaté. Pozmeňujúci návrh 53. Hlasujem 53 za, proti zvedal sa prijatý. Preveríme 53 na požiadanie kolegov. Preverujeme 53. Zatváram hlasovanie, je to prijaté 25 k 11, 54 vypadáva kompromis O za, proti zdržal sa prijatý, 57 za, proti zdržal sa prijatý, kompromis P, prvá časť, len prvá časť, kompromis P, za, mm, proti zdržal sa prijatý, 60, pozmeňujúci návrh 60, kto je za, proti zdržal sa prijatý, 62 za, proti zdržal sa prijatý, 66 za. Lambert Konstance eh, hlasuje proti vlastnému pozmeňujúcemu návrhu. Musím to preveriť. Pozmeňujúci návrh 66. Preveríme 66. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie, je to prijaté. Ideme k mm, úvodným ustanoveniam. Pozmeňujúci návrh 1, kto je za citácie, mm, prijatý, druhý za, proti, zdržal sa prijatý, ideme k úvodným ustanoveniam kompromis A, e, za, proti, zdržal sa mm, kompromis e, mm, a pozmeňujúci návrh 3, e, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. Teraz ideme na pozmeňujúci návrh I3. Jednotka vypadáva, ideme na 3, pozmeňujúci návrh 3, Hlasujeme. Kto je za? A tiež vypadáva. Teraz ideme na štvorku. Štvorku hlasujeme. Odborníci hovoria, že hlasujeme. Pretože eh, K nebol prijatý, takže hlasujeme za štvorku za, proti, zdržal sa prijatý, 5 za. Ne, preveríme 5. Zatváram hlasovanie. A prijaté. si návrh 6, 3 za. Proti zdržal sa prijatý. 7 je tu hlasovanie po častiach. Prvá časť vypadáva. Druhá časť hlasujeme. Druhá časť si návrh 7 za. Preveríme. Druhú časť sedmičky otváram hlasovanie. A 8 vypadáva, tento je zavretý, vypadáva, 8, 9 vypadáva, idem na 10, pozrieme sa návrh 10, kto je za, preveríme aj 10, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. A je to prijaté. 11 vypadáva. Kačko bolo zamietnuté, takže hlasujeme o 11. E, za. Preveríme 11. To nie je jasné, nie je to jasné. Preveríme 11. Zatváram hlasovanie. A je to prijaté. Takže ideme na 12. Kto je za? Proti zdržal sa prijatý. 13 za. Proti zdržal sa prijatý. 14 za proti zdržal sa prijatý. Teraz kam? 18. Hlasujeme 18. Kto je za? Proti zdržal sa prijatý. Dvacať. 20 za. Proti preveríme 20. E, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. A je to prijaté. 27, vypadáva, 22 vypadáva, 23. Kto je za 23? Proti? uh, opäť to preveríme. Hoci vyzerá prijatý. Zatváram hlasovanie. A je to prijaté. Konečné hlasovanie. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. A je to 32 prijaté. Blahoželám. Teraz ideme na bod 6. To je správa uh, Derek Von. Môžeme začať. Začneme s pozmeňujúcim návrhom 3, kto je za. Proti zdržal sa um, prijatý, 4 za. Proti zdržal sa zamietnutý, 5 za proti zdržal sa prijatý, 6 za, proti zdržal sa prijatý, 7 za. Preveríme 7, otvorím hlasovanie. Zatvárame. A mm, zamietnuté. A ideme na mm, pozmeňujúci návrh 8. Je tu ústny pozmeňujúci návrh. Je niekto proti tomu ústnemu pozmeňujúcemu návrhu? Nie, dobre, hlasujeme v dvoch častiach. Takže sme hlasovali, kto je za, proti, zdržal sa prijatý, kompromis 1, kto je za, proti, zdržal sa prijatý, kompromis 8, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 11, kto je za, proti, zdržal sa zamietnutý rozpočet 2, kto je za, proti zrcal sa prijatý. Teraz ideme na pozmeňujúci návrh. Preveríme mm, rozpočet 2, budget 2. Zatváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. A je to prakticky jednohlasné. Kto to chcel preveriť? Elizabeth. Pozmeňujúci návrh 13. Pozmeňujúci návrh 13, eh, kto je za, prijal, zredal sa proti prijatý. Eh, budget rozpočet 6, kto je za? Budget 6. Máme 13, 14, eh, Lambert a potom um, rozpočet 6, budget 6. Teda opäť EPP je za, za proti zrezal sa prijatý, Teraz ideme na 15 ústny pozmeňujúci návrh, nikto nie je proti, takže hlasujeme potom v pozmenenom znení 16. Eh, je niekto proti ústnemu pozmeňujúcemu návrhu? Nie, takže hlasujeme tak, ako bol zmenený a prijatý. Eh, kompromis 2, kto je za, proti, zažal sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 18, kto je za, proti, zažal sa, prijatý. 18 alebo 19? To vy ste dnes rýchli. 19, kto je za, proti zažal sa zamietnutý. 20, kto je za, proti zdržal sa zamietnutý. 21, kto je za, proti zdržal sa zamietnutý. 22, kto je za, preveríme 22. Otvárame hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Zatvárame a je to prijaté 22 ku 17, 23, aj tu je e, ústny pozmeňujúci návrh, je niekto proti, nie, takže hlasujeme v pozmenenom znení, kto je za, proti, zrezal sa, prijatý, 25 za, proti, zrezal sa, prijatý, 26 a 27 spolu, za, proti, zrezal sa, prijatý, 28 za, proti, zrezal sa, zamietnutý, 31 za, proti, zrezal sa, prijatý, 34 s ústnym pozmeňujúcim návrhom. Je niekto proti? Nie. Takže hlasujeme v pozmenenom znení za, proti zdržal sa prijatý, 35 za, proti zdržal sa prijatý, 36 za. Preveríme 35. Preveríme 35. Zatváram hlasovanie a je to zamietnuté. 36 za, proti zdržal sa prijatý. Kompromis 3 za, proti zdržal sa prijatý. 41 za. preberíme 41. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. A je to zamietnuté. 42 za. Proti zdržal sa prijatý. 43 45 s ústnym pozmeňujúcim návrhom, niekto proti? Nie, takže hlasujeme za 45 e, v zmenenom znení ústne mm, za proti zdržal sa prijatý. 48, 48 tiež ústne zmenený, je niekto proti, takže hlasujeme v zmenom znení, kto je za, proti zdržal sa prijatý. 49 za, proti zdržal sa prijatý, 50 s ústnym pozmeňujúcim návrhom, niekto je proti ústnemu pozmeňujúcemu návrhu, nie, takže hlasujeme 50 za, proti zdržal sa prijatý, 51 za, proti zdržal sa zamietnutý, 52 za, proti zdržal sa prijatý, 54 za, proti zdržal sa zamietnutý, 55 za, proti zdržal sa zamietnutý, 56 e, hlasovanie po častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. Druhá časť, za, proti, zdržal sa zamietnutý. 57 za, proti, zdržal sa prijatý. 58 za, proti, zdržal sa prijatý. 59 za, proti, zdržal sa zamietnutý. Kompromis 4 za, proti, zdržal sa prijatý. Kompromis 5 za, proti, zdržal sa prijatý 66 za, proti zdržal sa prijatý 67 za, proti zdržal sa prijatý 67 za. S ústnym pozmeňujúcim návrhom je niekto proti? Nie, takže hlasujeme v pozmeňujúcom znení, kto je za, proti zdržal sa prijatý. Kompromis 6 za, proti zdržal sa prijatý. 69 za, proti zdržal sa zamietnutý. 72 za, proti zdržal sa prijatý, kompromis 7 za, proti zdržal sa prijatý, 74 za, proti zdržal sa prijatý, 77 za, proti zdržal sa prijatý, 77 za, proti zdržal sa prijatý, 78 za. Z ústy pozmeňujúce návrhom je niekto proti? Nie, takže kto je za, v pozmeňujúcom znení proti zdržal sa prijatý, 79 za, proti zdržal sa zamietnutý, 81 za, proti, zdržal sa prijatý. 83 tiež s ústnym pozmeňujúcim návrhom niekto proti, nie, takže za, proti, zdržal sa prijatý. 84 tiež s ústnym pozmeňujúcim návrhom je niekto proti, nie, za, proti, zdržal sa prijatý. A úvodné ustanovenia 1, za, proti, zdržal sa prijatý, 2, za, proti, zdržal sa zamietnutý. Konečné hlasovanie urobíme elektronicky. Otváram hlasovanie. The vote is closed. 35 Zatváram hlasovanie 35, výborné správa je e, prijatá, takže ideme na stanovisko Joachima Celera. A začneme s pozmeňujúcim návrhom 1, to je za. Proti zdržal sa prijatý, 2 za proti zdržal sa prijatý, 3 za, návrh 3. Proti zdržal sa zamietnutý. Kompromis 1 za. A je tu uh, ústny pozmeňujúci návrh ku kompromisu 1. Uh, e, je niekto proti? Konstance proti pozmeňujúceho návrh. Takže hlasujeme bez pozmeňujúceho návrh. Kompromis 1 bez pozmeňujúceho návrh, Kto je za? Proti zdržal sa prijatý. Kompromis 2. Tiež s ústnym pozmeňujúcim návrhom niekto proti, tak Konstance proti, dáme, hlasujeme bez ústneho pozmeňujúceho návrhu, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. Teraz ideme na pozmeňujúci návrh 10. Proti, zdržal sa prijatý. 11 s ústnym pozmeňujúcim návrhom. Je niekto proti ústnemu pozmeňujúcemu návrhu? Nikto nie je proti ústnemu pozmeňujúcemu návrhu, takže hlasujeme k znenie 11 za, proti zdržal sa prijatý, 13 za, proti zdržal sa prijatý, 14 za, proti zdržal sa prijatý, 15 za. Preveríme 15, otváram hlasovanie. Otváram hlasovanie. Miguel. Miguel spí. Tentokrát nie ja. Zatváram hlasovanie a je to prijaté. 15, hej. Teraz ideme na 16, kde máme hlasovanie po častiach 16, prvá časť to je za, proti zvedal sa prijatý. Preveríme druhú časť, e, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie a je to zamietnuté. 17, kto je za, proti zvedal sa prijatý. 18 za, proti zvedal sa prijatý. 19 za, proti zvedal sa prijatý. Konečné hlasovanie elektronicky. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Prijaté. Pekne prijaté. S veľkou väčšinou. Teraz ideme na pani Lukačevská. Jej správu. Môžeme začať hlasovať. Kompromis 1, kto je za? Proti zdržal sa prijatý. Kompromis 2, za? Proti zdržal sa prijatý. Kompromis 3, za? Proti zdržal sa prijatý. 26 za. Proti zdržal sa prijatý. 8 za. Preveríme 8. Otváram hlasovanie. Zatváram. A je to prijaté 25 ku 13, 9, kto je za, proti zdržal sa prijatý, 27 e, za, proti zdržal sa prijatý. Ideme na úvodné ustanovenia sa na 10, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. Kompromis 4 za, proti zdržal sa prijatý. 13, pozmeňujúci návrh 13, kto je za, proti zdržal sa prijatý, kompromis 5, kto je za, proti zdržal sa prijatý, 15 za, Vypadáva, prepačte, vypadáva. Takže nemusíme byť proti, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý, 5, 6, za 7, kto je za, proti, kompromis 7, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý, kompromis 8, za, proti, zdržal sa, prijatý, si navrh 4, kto je za, preveríme 4, otváram hlasovanie, zatváram hlasovanie, je to prijaté 21 za. Proti zdržal sa prijatý 22 za. Proti zdržal sa prijatý. A konečné hlasovanie otváram hlasovanie. to je koniec hlasovania. Zatváram hlasovanie. A je to prijaté. Takže sme skončili hlasovanie a teraz kolegovia prosím ostaňte v miestnosti, ale budeme robiť dôležité rozhodnutie. My sme mm, prijali zmenu programu na začiatku schôdze, kde sme doplnili po hlasovaní nový bod a ten e, sa týka rozhodnutia rady o e, návrhu komisie o rozhodnutí rady, lebo v takej je to fáze čo do právneho konania čo umožňuje Francúzsku mm, uplatniť e, zníženú sazbu istých e, nepriamých daní na tradičný rum, ktorý sa vyrába v Guadalupe, francúzskej Gojane, Martiniko a Reunione a mm, mení sa rozhodnutie, ktoré je e, záväzné do konca tohto roku. Môžeme to robiť, ako sme to robili um, v prípade Kanárskych ostrovov pred pár mesiacmi, kde sme prijali v pripomienkovacom konaní, lebo to je pripomienkovacie konanie. Prijali sme návrh e, pre Kanárske ostrovy na e, výnimku z, pre mm, mnohé tradičné výrobky Kanárskych ostrovov, aj čo sa týka pravidiel nepriamého zdanenia. Robili sme to prostredníctvom e, mm, konania cez článok 46, to je zjednodušené konanie. To znamená, že sme mohli prijať toto rozhodnutie dnes. My to považujeme za technické rozhodnutie, ktoré v prípade Kanárských ostrovov predlžuje terajšie pravidlá. A toto je tiež predlženie terajších pravidel ktoré môžem viac e, dopodrobná e, vysvetliť, ak chcete, a toto tiež e, umožňuje Francúzsko uplatňovať na tento tradičný rum, ktorý sa vyrába v zámorských územiach a ktorý sa predáva na kontinente vo francúzskom vnútrozemí, aby sa e, uplatňovala znižená sadzba spotrebnej dane a tiež, aby sa oslobodili od tej dodatočnej dane vo Francúzsku, ktorá existuje a ktorá súvisí s príspevkom do osobitného fondu pre boj s chorobami. Toto rozhodnutie, ak bude prijaté, tiež sa obmedzuje na e, ročnú kvotu na predaj tohoto romu na francúzskom území tomto rozhodnutí je tiež do um, revízia alebo prehodnotenie. To znamená, že do roku 2017 Francúzsko bude mm, povinné vypracovať e, strednodobú správu s odvodnením, či pokračovanie v tejto výnimke je dobrá cesta, alebo či už nie je odvodnené, aby existovala táto podpora pre tento rum z cukrovej trstiny, ktorý sa vyrába v najvzdelenejších eh, krajoch Francúzska. Takže eh, toto nariadenie vyprší koncom decembra a žiaľ, kvôli meškaniu v konaní rady to došlo do parlamentu príliš neskoro, aby to umožnilo hlasovanie v tomto pripomienkovacom konaní v decembri, takže v každom prípade to možno hlasovať len v januári, len na januárovom zasadnutí, ale to nie je kvôli meškaniu na strane parlamentu, ale kvôli meškaniu alebo neskrvenému konaniu rady A teraz môžem povedať e, toľko, že to môžeme urobiť cez článok 46, to znamená, že nebudeme postupovať normálnym procesom pozmenujúcich návrhov a rozpravy o správe, ale že to autorizujeme ako aj v, alebo povolíme ako aj v prípade Kanárskych ostrovov, že na základe našej dohody e, predseda výboru e, predloží naše stanovisko v tomto pripomienkovacom konaní. Tiež e, môžem s horkosťou e, vás informovať, že v e, tomto konaní rady môžeme byť ignorovaní, pretože my len dáme stanovisko, ktoré môže a nemusí byť zohľadnené. No v každom prípade musíme postupovať týmto konaním. Takže teraz musíme rozhodnúť, či použijeme to zjednodušené konanie cez článok 46, alebo či e, budeme postupovať cez plnohodnotné konanie, čo znamená, že by sme to nestihli asi do januárovej plenárky. Teda e, je to na vás, aby ste to rozhodli a tiež e, vás chcem informovať, že Katrin Beder už riešila so mnou túto otázku dnes a chcem jej dať slovo, aby mohla vysvetliť svoje pochybnosti o tejto veci. Katrin? Um, yes, we've already spoke... Ďakujem pekne. My sme tu dnes, dnes už hovorili o najvzdialenejších regiónoch a ja musím povedať, že mám určité obavy z tejto správy. Za všetkým z toho dôvodu, ako aj ste povedali, že nemáme veľmi veľa možností, čo môžeme urobiť. Môžeme len vyjadriť stanovisko, to je všetko a to bude ignorované. ale myslím si, že táto otázka sa týka um, marenia trhu vo Francúzsku. A to je potom skôr už potom otázka vnútorného trhu. Čiže to je taká e, iný problém, než ten náš pohľad, že sa na to dívame z pohľadu regionálneho. A ja viem, že ehm, je tam aj ehm, dátum revízie, ale je to prakticky na 7 rokov, takže my sme zatiaľ nemali možnosť e, dôkladne preskúmať tieto podmienky, ani nikto iný to zatiaľ nepreskúmaval a ja neviem, či by sme sa nemali na to dívať, e, na to inak, e, ako pripravať takéto správy v budúcnosti. Ja nie som proti podpore vzdelanejších regiónov. Určite majú množstvo rôznych osobitných potrieb, ale je tu množstvo vecí, ktoré sú, o čo ide napríklad 60% cukru má z martyriku, eh, je, je dotovaných, takisto aj rum je dotovaný, takže môžu dochádzať k určitému eh, mm, mareniu trhu a môžeme byť predmetom takejto diskusie nie, banány do toho nespadajú. Banány sme vyriešili, ale možno, že potenciálne aj teraz bude. Je tu množstvo producentov v EÚ, ktorým sa nepáči takéto, takéto osobitné zaobchádzanie alebo takéto, takéto výhody. V každom prípade možno by sme mali sa v rámci budúceho legislatívneho obdobia snažiť pripraviť e, správy alebo zmeniť štruktúru týchto správ, pretože to je akoby sa tu len nás zneužíval náš výbor, aby sme len niečo akoby kvázi schválili bez toho, aby sme to dôkladne preskúmali predsedajúca. No však oni s nami musia konzultovať, to je to, na to sme tu, aby sme o tom diskutovali. Konstance. Ďakujem pekne, Danuta. Samozrejme, že to nie je veľmi príjemné, že náš názor je možné ignorovať a ak názor neprezentujeme, je to tiež dobré. Prepačte, ospravedlňujem sa. Vysvetľujem len postup, hovorí pani predsednička. Postup nie je dobrý. Chceli by sme, aby to bolo nejako inak, ale myslím si, že my ako parlament e, máme jedinú šancu, ktorú by sme mali využiť. A napríklad by to mohlo byť e, listom predsedu tohto výboru. Ak sa to dá, tak by sme tak mali urobiť. Samozrejme, že sme opakovane, keď sme diskutovali o cukri a banánoch, sme sa dopracovali k záveru, že zvláštne postavenie by sme mali zabezpečiť najmä najvzdialenejším regiónom, ale mali by sme sa rozhodnúť, napríklad ty by si mohla na tento list napísať. Ja by som rada v tomto liste uviedla, že by sme sa boli bývali intenzívnejšie e, radi zaoberali fundovanejším stanoviskom a že nesúhlasíme s tým, že rada sa do toho vždy zakvačí a potom dôjde k nejakému e, rozhodnutiu pod tlakom v krátkom čase. Ale ja si myslím, že toto rozhodnutie e, dnešné je správne, ak ho príjmeme takto. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Prepačte, že sa teraz hlásim o slovo, keď ide o samotný postup a keď ide o lehoty, ale chcem sa venovať následovnému. Myslím si, že sme tu vyvolali búrku v pohári vody. V konečnom dôsledku nejde o súčasnú situáciu, ide iba o presadzovanie zmluvy, kde je napísané, že najvzdelenejšie regióny na základe svojich zvláštností je potrebné pozitívne diskriminovať. A ja si nemyslím, že tradičné výrobky, ako v tomto prípade rum, viedol na vnútornom trhu k narušeniu trhu, tak ako to uviedla kolegyňa z Francúzska je to úplne absurdné, že sa teraz zaoberáme rumom z najvzdialenejších regiónov Francúzska alebo banánmi z Kolum... Na, ale na druhej strane s banánmi z Kolumbie nemáme problémy alebo s výrobkami z Pakistanu. Niekedy zabúdame na najdôležitejšie uh, veci a hovoríme o nedôležitých. Hovorím v mene politickej skupiny EPP, proti tomuto postupu nič nemáme. Mali by sme postupovať tak ako v minulosti, vtedy sme schválili správu o Kanárskych ostrovoch. A nemám na, naozaj nič voči zjednodušenému postupu. Ďakujem. Ďalší rečník. Oui, no, naturellement. Euh, Samozrejme, že sme za tento zjednodušený postup. Nechcel by som sa teraz venovať detailom ale celkom určite ide o otázku času. A preto je dôležité, aby táto správa sa schválila v pléne už na začiatku roka. A myslím si, že je plne legitímne, že Európsky parlament neskorené um, odovzdanie informácií radov samozrejme nepodporil, ale myslím, že um, išlo v celej situácii o po- podporu zo strany komisie, aby sa niektoré bariéry na základe vzdialenosti veľkej od hlavných trhov buď zjemnili alebo odstránili a preto dúfam, že vo vhodnom čase budeme môcť hovoriť um, detailne o zdaňovaní v týchto oblastiach, ale myslím si, že najdôležitejšie, aby sme rýchlo odhlasovali túto tému v plane preto podporujeme uh, návrh uh, predsedničky, aby sme použili článok 46. Uh, Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička. Jens, chceš sa prihlásiť o slovo? No, no, no, ok. And Marie-Therese? Dobre, ešte mám aj na zozname Marie-Therese. Áno, ďakujem. Ja by som rada podporila to, čo povedali moji kolegovia Nurseteda a Samarži. Nemáme tu nejaký veľký časový tlak, ale Plne to zodpovedá logike veci, ktorú sme zvolili pre najvzdelenejšie regióny a ich zvláštnosti. Tieto je potrebné zohľadniť. Sú tam hospodárske osobitosti v tomto regióne a aj geografické vzhľadom na veľkú vzdialenosť od kontinentu. Preto by sme tento postup mali podporiť. Možno, že Ehm, je to trošku narýchlo predsa len, ale napriek tomu by som rada tento návrh podporila. Ak máme takú možnosť, ďakujem, hovorí pani predsednička, pán Nicholson. Totally with... Ehm, ja môžem úplne súhlasiť eh, s tým, čo povedal pani Berger. Myslím si, že nemôžeme sa ocitnúť v takej, dostať do takej situácie, že my mu že keď sa niečo označí z najvzdalenejší región, tak my vždy budeme dávať určité výhody. Ale iste je to porušovanie e, vnútorného trhu a toto bude trvať ďalších 7 rokov, tak e, nechceme tu skrývať, čo sa deje, neskrývame sa za, tie, za takéto rozhodnutie. Tak e, na jednej strane hovoríme o vnútornom trhu, že tu majú byť rovnaké podmienky pre všetkých, tak ale myslím si, že to je nesprávne, že rada tak neskryvá skoro sa dopracovala k takémuto stanovisku. Je to takisto nesprávne aj z hľadiska toho, že tento výbor je v takej situácii, že aj tak rada robí, čo chce. A my ako parlament sme tu ako si ponechaní bokom. Ja by som to určite neschválil aby to mohlo ísť e, cez e, zrýchlené konanie. Ja by som bol rada to, aby to išlo riadným e, procesom, tak ako to cez tento parlament má prejsť. A ak niekto urobil chybu, tak určite to nie bolo v tomto výbore a nemali by sme jednoducho dovoliť, aby to bolo aby to malo zrýchlený postup, lebo to potom len vytvára priestor pre budúcnosť, aby každý prišiel a povedal, že a ja chcem takýto, mať tak, takýto systém. Ďakujem teraz. Eh, Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcel by som počerknúť len jeden aspekt. Rada musí nariadenie predložiť včas a nemôžeme akceptovať že sa tomu tak stalo príliš neskoro, pretože rada poznala informácie. Práve preto to nemôžeme akceptovať. Ale ak tu hovoríme o rizikách pre, vnútor, pre spoločný trh, ktoré by mali vyplynúť z, z najvzdialenejších regiónov, ktoré sú vzdialené tisícky kilometrov od európskeho kontinentu, tak to pokladám za absurdné, ak hovoríme napríklad o francúzskej Guajane, Ehm, na guajanskej strane boli lode, ktoré cez rieku plávali do Surinamu, kde sa konali trhu, trhy. Surinamskí obyvateľia, Prepačte, rečník sa obravuje, e, Guajančania nastúpili do lodí, cez rieku sa plavili do Surinamu a tam obchodovali. Ja si myslím, že o narušení trhu sa v tomto prípade nedá vôbec hovoriť, keď ten trh je vzdialený tisícky kilometrov a ide len o malý objem tovaru. Ďakujem. Thank you. I would also like to ask the commission. Ďakujem pekne. By som dala slovo aj komisii. Neviem, či sa, e, niekto z komisie by sa chcel vyjadriť. Alebo rada. Áno, ďakujem pani predsedníčka. Budem sa všeobecne k tomuto snažiť vyjadriť kolegovia z Generálneho riaditeľstva pre financie dostanú neskôr slovo, aby prezentovali návrh na zdaňovanie Rúmu v najvzdialenejších regiónoch. Toto zníženie dane sa opiera o článok 394, kde je upravené, že zvláštnosti a znevýhodnená situácia najzdelenejších regiónov by sa mala zohľadniť Malo by to byť porovnateľné s inými bariérami na európskom kontinente, preto sú potrebné konzultácie s Európskym parlamentom. Ide o veľmi dobrý základ na to, aby sme podchytili navýšené náklady ktoré musia potom znášať podniky v najvzdialenejších regiónoch. A práve o to ide v tomto návrhu. Mali sme zisťovanie na základe oznámenia zo strany Francúzska k cenám rúmu v najvzdialenejších regiónoch a išlo najmä o otázku navýšených nákladov, ktoré práve kvôli tejto znevýhodnenej geografickej situácii musia znášať výrobcovia rumu. A trhová pozícia rumu v zámorských regiónoch Francúzska by sa e, mala chrániť. Práve preto navrhujeme, aby sa znížila spotrebná daň a aby tak výrobcovia mohli zostať na trhu v dobrej pozícii. V krátkosti chcem udeliť slovo kolegovi z generálneho riaditeľstva pre dane, ak to bude pokladať za potrebu. Uh, les... Áno, ďakujem pekne. Ja by som rád vysvetlil identifikáciu navýšených nákladov. Náklady, ktoré vznikajú v najvzdialenejších regiónoch práve kvôli geografickej polohe, sa skladajú z toho, že sú tam e, navýšené náklady na pracovnú sílu, sú tam zložité ekologické podmienky, potom uvádzanie rumu na trh, Je tam zvýšená percentuálna miera alkoholu. Práve preto, z tohto dôvodu, platí článok 349, tu ide o daňové opatrenia na zohľadnenie zvláštností v najzdelenejších regiónoch a na vyrovnanie tých nevýhod, ktoré tieto majú. A práve preto ide o článok 349 o Európskej únii. Myslím si, že takýmto spôsobom sme popísali cieľ samotného návrhu. Dnes sa páči, som k dispozícii pre otázky. Ďakujem, hovorí pani predsednička. Chce sa ešte niekto spýtať niečo komisie? komisia hovorila ako posledná. Pán Nikos. Uh, my understanding is that this uh, Nuž, myslím si, že táto výnimka tu už je v platnosti od roku 1988. Môžem teda sa spýtať zástupcu komisie, ktorý má na starosti dane. Uh, kedy predpokladá, že sa toto, niečo, že sa toto ukončí, alebo hovoríme tu o niečom, čo sa neukončí nikdy? Predsednička, ďakujem. Môže sa komisia pokúsiť odpovedať? Nie. Ešte Viktor? Pani predsedajúca, len jednu otázku. Mohli by sme pouva- po- používať štandardný jazyk a pristupovať k tejto výnimke ako k určitému opt-outu? pre najvzdelanejšie regióny, pretože potom problém bol oveľa menší pre všetkých nás. Ja viem, že komisia má osobitné programy pre najvzdelanejšie regióny, kde sa berú do úvahy vzdialenosti a všetky dôsledky. Čiže jedna otázka na komisiu bola, že či toto je výnimka, ktorá má nejaký časový limit, e, ak vezmeme do úvahy, že to už je v platnosti vyše viac, ako 20 rokov, čiže to je nejaká výnimka, ktorá e, bude tu pretrvávať väčšine, alebo je to nejaká výnimka, ktorá, e, ktorú, o ktorej komisia predpokladá, že raz sa ukončí, takže nech sa páči. Ďakujem pani predsednička za slovo. Toto opatrenie je zamýšľané na 6 rokov a ide o štátne subvencie v regionálnom rámci. A práve preto je potrebné toto um, opatrenie meniť alebo zamýšľať sa nad ním každých 7 rokov. A každých 7 rokov to robíme aj my. Dobre, o 7 rokov sa vzdialenosť najvzdialenejších regiónov od európskeho kontinentu nezmení, nebudú ďalej, ale hospodársky vývoj sa môže zmeniť. A práve preto príjmame takéto opatrenie len na dobu určitú. Takýmto spôsobom potom môžeme pravidelne zabezpečiť kontrolu, aby sme bariéry a navýšené náklady mohli opäť rozanalizovať Eh, ktoré vznikajú na vzdialenejších regiónoch a ktoré je potrebné vyrovnávať. A francúzske orgány by po polčase nám mali dať k dispozícii správu, v ktorej bude popísané, ako sa situácia zmenila. A predovšetkým, aby popísali navýšené náklady, ak sú príliš, príliš vysoké. Viac k tomu nedokážem povedať. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička. Katrin Böden sa hlási ešte o slovo a potom musíme skončiť. Uh, ja mám jednu otázku na komisiu. Či um, vedia o nejakých um, nejakých problémoch súvisiacich s pravidlami VTO, pokiaľ ide o dotácie tohto uh, produktu, pretože tak ako povedal Jim, toto skutočne je um, marením trhu a za 20 rokov určite došlo k nejakému vývoju a iste sú najvzdialenejším regiónom EÚ, ale rých, odtedy sa veľmi zrýchlila a doprava a netreba e, tak dlho rumu, a kým sa sem dostane. A myslím si, že tieto, e, tieto objemy ob, sú obrovské a naozaj to marí trh vo Francúzsku. Ďakujem komisii. Neviem, že či e, spoločná podstavská politika a jej vzťah voči VTO. My vieme, že my máme takéto výnimky. E, Chcete zodpovedať? Áno tejto otázke môžem odpovedať následovne. Momentálne sme nemali nejaké výhrady, napadnutie na európskej úrovni, to znamená na úrovni Európskeho súdneho dvora, alebo s pomocou predchádzajúceho rozhodnutia iných súdov, Nikto to nenapadol. Nikto nenapadol to. Ale avšak VTO napadlo toto ustanovenie. Nemôžeme to vylúčiť do budúcnosti, ale, v budu- ale momentálne tomu tak nie. Nechcem povedať, že by to mal byť návrh. Eh, Luíš, hovorí pani prezidentka, ale musíme sa prepracovať k záveru. Um, mrzí ma to, ale ja som sa chcel niečo spýtať komisie. Toto nariadenie je v platnosti už 20 rokov. Chcem sa teraz spýtať komisie, koľko rokov najvzdialenejšie regióny sú vzdialené tisícky kilometrov od európskeho kontinentu a preto si kladiem otázku, prečo toto ustanovenie by malo niekedy e, skončiť platnosť. Áno, hovorí pani predsednička, to bola veľmi uh, trpká um, snaha o vtip Samozrejme, že sú rôzne možnosti zmien aj na týchto miestach. Dobre, môžeme byť nešťastní, čo sa týka postupu a britskí kolegovia by to mali tiež vedieť, čo sa týka kompetencií v daňových otázkach, tak to je na pleciach členských štátov. Európsky parlament tam nemá spolurozhodovaciu právomoc, je potrebné to vyriešiť iba v spolurozhodovacovom konaní a veľmi rýchlo to nedokážeme zmeniť. Ja by som navrhovala následovné. 46 procedure, I, I heard from uh, the major political groups that you are... Počula som od hlavných politických skupín, že ste za toto konanie, takže je to eh, jedna časť príbehu a mm, tá druhá bola tiež požiadavka od Katrin Berger, že eh, je tu rozprava, ktorá mm, pravdepodobne mm, bude zmysluplnejšia, aby sme mali takú diskusiu v ďalšom volebnom období, pretože tie veci sa zvyčajne zabudnú a A e, toto je v rámci diskusie o tých naj regiónoch a mm, preferenčnom zaobchádzaní, ktoré má EU e, na e, tomto území a je to tiež e, obrovské, obrovská zodpovednosť e, a tiež e, tu máme debatu o budúcnosti regie aj celistosti riešenia a myslím, že v budúcnosti to môžeme nechať v institučnej pamäti sekretariátu a všetkých vás, ktorí sa vrátite do tohto výboru v ďalšom volebnom období. A, ale myslím, že teraz musíme rozhodnúť, že buď Takže článok 46, kto je za? No tak není to krava Helena? Nemal som pravdu, že to krava. Takže tiež e, chcem vedieť, e, kto je, kto je mm, pozitívny, chcem teda konstruktívnu podporu, kto je proti. Takže neviem, čo na tom chcete meniť. Ďakujem pekne. Teraz e, postup podľa článku 46 a ja tiež ako mm, predsednička môžem pokračovať v tomto konaní. Ďakujem pekne. Tým pánom sme to skončili tento bod a môžeme ísť k bodu 9 na programu. A to je Rosvajstera Sfragu, to je Fond Solidarity. Rosa, dám vám slovo na začiatok. Yes. Ďakujem pekne. My sme predložili správu k Fondu Solidarity, ktorá, ako viete, je to fond, ktorý e, pochádza z roku 2002, aby sa mohla vyjadriť Solidarita EÚ s životnými pohromami. Počas týchto rokov, e, počas jeho platnosti, boli zistené ťažkosti v jeho uplatňovaní a preto bolo vhodné a rozumné, aby sme mohli predložiť správu, ktorá by e, mohla e, vyriešiť tieto neefektivnosti. A my v žiadnom prípade tu nezasahujeme do e, posobnosti fondu ale to sú e, živolné pohromy a regionálne pohromy, pretože to sme predchodcu, v 2005 bol pokus e, urobiť zmenu v predmete pôsobnosti fondu, e, ale my teda zachováme e, predmet pôsobnosti aj ducha toho fondu, ale v tomto návrhu zmeníme všetko, čo nejakým spôsobom nebolo účinné v aplikácii tohto fondu. Konkrétne tu sa odvoláme na regionálne pohromy. V prípade regionálnych pohrom v terajšom naredení sa hovorí o tom, že fond by mohol zasiahnuť, keď to postihne e, väčšinu obyvateľstva určeného regionu a tiež e, keď nastane e, pohroma s ťažkými a trvalými dôsledkami a preto to zohľadňuje očakávania regionov a preto v tejto príležitosti sme tiež požiadali, a to urobila aj komisia, aj výbor regionov, aby sme požiadali o konkrétnu sumu tomto prípade sme požiadali o 1%, komisia požiadala o 1,5%, pretože si myslíme, že takto všetky regióny budú vedieť, či môžu alebo nemôžu vstúpiť do toho fondu. Zachováme tie isté parametre eh, pre ťažké katastrofy, eh, ktoré eh, v tomto prípade v terajšom naredení spôsobujú e, škodu, e, ktoré e, ničia ako ten prach ten prach daný pre dôsledky pomoci. A okrem toho sme tiež doplnili v tejto téme tému ktorú komisia považovala za dôležitú, um, aby sa mohla poskytovať um, a to um, podmienky pre poskytovanie predávkov. My sme si tiež vypočuli výbor regionov a žiadajú 15 predávkov až uh, uh, po maximum 40 miliónov. A tiež e, my e, chceme zachovať e, sumu pre technickú pomoc až vo výške 2% celkom z tohoto fondu, aby to nebolo len na rekonstrukciu infraštruktúry, ale tiež, aby sa mohla zabezpečiť mobilita infraštruktúry a že aby aj fond mohol takúto mobilitu zabezpečiť. Lehota na požiadavku z financovania z tohto fondu je 10 e, týždňov a my navrhujeme 6 týždňov, pretože to dáva väčšiu e, prúznosť e, pri predkladaní žiadosti a Ďalšia lehota je jeden rok, tá lehota na vyplnenie a čerpanie prostriedkov. My navrhujeme 1,5 roka. Tiež ďalšia novinka je, že to um, platí na regióny NAC 2, ale môže to platiť aj na regióny NAC 3, ak uh, celkom e, všetky tie regióny, v uh, ktorých nastala pohroma, e, majú obyvateľstvo 800 tisíc obyvateľov. Ja som sa stretla s budúcim greckým predsedníctvom, aby sme mohli na tom pracovať, pretože tie lehoty sú dané a môžeme E, ešte do hĺbky na tom pracovať e, a e, nielen s výborom regionov, kde som vystúpila vo výbore regionov. Ehm, bol veľký počet požiadaviek a na začiatku je to otvorené všetkým pozmeňujúcim návrhom, aby mohli zlepšiť ten text, ale ten text predovšetkým pretože e, tu bolo kratenie a prešlo to z 1 miliardy na 500 miliónov a stále je viac žiadostí, ale nakoniec tie ekonomické čísla sú podstatné a predovšetkým e, chceme vylepšiť e, ten, tú oblasť predkania žiadosti a doteraz to bolo ťažké a mm, viedlo to k istým očakávaniam, ale aj k neúčinnosti toho fondu. Ďakujem Rosa z výboru regionu, je to Pavel Branda s stanoviskom výboru regionu, chcem vám dať teraz slovo. Na pár minút. Dobrý den, paní předsedkyně, vážení, vážené poslanky, vážení poslanci. Dobrý deň, pani predsednička, vážené poslankyne a poslanci. Ďakujem pekne za pozvanie na rokovanie vášho výboru REGI. V mene výboru regionov by som rád poďakoval za skvelú spoluprácu, najmä pani spravodajkyni um, Rose e, F. ST Eh, Esta raz my sme boli v kontakte, stretli sme sa osobne, prediskutovali sme väčšinu našich predstav, ona sa zúčastnila na rokovaní výboru regiónov a 6 z 8 návrhov, o ktorých už pani poslankyňa hovorila, sa objavuje v jej správe. Sme za to veľmi vďační. Chceli by sme vyjadriť presvedčenie, že fond Solidarity, hoci je primárne zameraný na členské štáty, má reálny dopad najmä v mestách a regiónoch a preto Takisto naše pripomienky vychádzajú z reálnych skúseností. Ja sám som starostom malej obce, som z regiónu, kde sa často vyskytujú záplavy na hranici Poľska, Nemecka a Českej republiky. Mali sme skúsenosti s čerpaním fondov v roku 2010 v tomto roku sme opäť dostali prostriedky, takže naše skúsenosti sme chceli premietnúť do nášho návrhu. Už nebudem snať opakovať to, čo povedala pani poslankyňa Estaras. Zhodli sme sa na väčšine vecí jediné dva návrhy, ktoré by som tu snad teraz predstavil, ktoré neboli celkom zohľadnené v správe. Prvý návrh bol na zníženie kritéria navrhovaného pre regionálne prírodné katastrofy z 1,5% na 1%, lebo veríme, že lepšie zohľadňuje aj súčasný stav, že by sa generovala tým pádom viac menej rovnaká podpora ako doteraz a aby sa tam zohľadnili nejaké regionálne katastrofy, ktoré sa držali v rozmedzi 1 a 1,5 Je to skôr technická záležitosť. Ak by som mal vybrať len jeden návrh, ktorý sa nedostal do správy a ktorý by som chcel podporiť, v našom stanovisku sme navrhli, aby sa zohľadnili aj cezhraničné prírodné katastrofy. Hovorili sme tam o tom, aby Eh, NUT 3 na hraniciach štátnych, avšak eh, na hraniciach rôznych regiónov mali byť posudzované ako jeden región, ktorý by mal dostať podporu z Fondu Solidarity, ak prekročia príslušné regionálne kritérium. Veríme tomu, že toto by vyslalo občanom jasný signál, pretože nie v každej legislatíve vidíme európsku pridanú hodnotu, avšak v tomto prípade tam je. Myslím si, že Európsky fond Solidarity by mal zohľadňovať cezhraničné regionálne katastrofy a mal by byť schopný takto reagovať. Ak by som teda mohol poprosiť, ak ešte raz sa budete venovať tomuto stanovisku, je to jeden z pozmaňovacích návrhov výboru regiónov, o ktorom si myslíme, že je veľmi dôležitý a vychádzam z osobných skúseností z nášho kraja. Ak máme záplavy, tak rieky automaticky tečú tečú do Polska a do Nemecka, je iba otázkou niekoľkých hodín, kedy záplavy prekročia hranica a je potrebné ich posudzovať komplexne ako jednu záplavu v jednom euroregióne. Toto je hlavný návrh a naša prozba, ak by bolo možné toto kritérium zohľadniť. Chcem veľmi poďakovať za spoluprácu a za možnosť tu vystúpiť a som k dispozícii pre ďalšie konzultácie. Ďakujem. Uh, Ďakujem teraz spravodajcovia. Najprv Kristín má slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Milé kolegyne, kolegovia, Fond Solidarity je podľa mňa to je najdôležitejší nástroj, ktorý eh, v skutočnosti Európska únia dala na to, aby eh, rýchlo a zodpovedne reagovala eh, na pohromy a tiež je to nástroj, ktorým Európa prejavuje svoju solidaritu s postihnutými eh, regiónmi a obcami. A mm, podľa mňa je to ešte silnejšie ako štruktúrny fond, eh, o ktorom sme teraz rokovali a ktorý sme úspešne uzavreli, pretože ten ukazuje ľuďom na mieste veľmi jasne, ako Európska únia pomáža pomáha. A práve e, počas povodní v roku 2012 v Nemecku, Česku a Rakúsku e, práve e, vláda správa mala z toho prospech a ja som tiež taký regionál, preto je dobré, aby bol Fond Solidarity v zmysle toho prepracovaný a byrokratické konanie naozaj je e, trošku e, zdlhavé a často sú tie lehoty medzi katastrofou a poskytnutím pomoci na druhej strane príliš dlhé. A posunuté regióny a obce e, očakávajú opravnené E, bezodkladnú a rýchlu a nebyrokratickú pomoc, e, pretože dôležité im ukázať, že Európska únia môže pomáhať nebyrokraticky aj rýchlo a tam, e, kde to treba, aby tá pomoc bola aj k dispozícii. Ja si myslím, že návrh komisie je dobrý, mm, napríklad v súvislosti s jasnou definíciou na jednej strane a uľahčením procesu podávania žiadosti na druhej strane mm, tiež e, aj v možnosti poskytovania predavkov e, je toto osobitne e, dôležité. Ten návrh kolegne, ktorý je na daný preklad od piatku. Dôležité témy predkladáva, nebudem opakovať všetko, čo podala kolegyňa Rossa, aj kolegyňa z, kolega z výboru regionov, toto sú všetko veci, ktoré musíme prebrať Nakoniec e, si myslím, že dobré, že v januári urobíme vypočutie k Fondu Solidarity, pretože týmto naozaj e, ukážeme e, tým e, ľuďom a starostom a ľudí, ktorí to zažili a môžeme sa ich ukázať, že um, aký, aké majú s tým skúsenosti s fondom Solidarity, aké veci na tom treba zmeniť, takže budem musieť, sa musieť s tým ďalej zaoberať a teším sa na to vypočutia na spoluprácu, ktorú určite potom budem môcť úspešne završiť. Here, right? so, uh, Nikos? Ďakujem pekne. lo tu nie je, takže nemáme tu nikoho iného. Ešte Elizabet, budete hovoriť za zelených? Um, ja, ich, ich spreche im Namen meines... Budem hovoriť v mene svojho kolegu Nikosa ktorý sa venoval vytvoreniu tejto správy a ktorý ako Grék z pochopiteľných dôvodov je často konfrontovaný s touto situáciou. Uh, Existuje veľa regiónov, ktoré sú postihnuté, aj také regióny, o ktorých sme opred nevedeli, napríklad Rumúnsko, e, napríklad v prípade topenia snehu z Karpát, hoci e, sú tam ľudia zvyknutí na silné záplavy na jar alebo pri silnom daždi, alebo sme prekvapení, aké to bolo závažné. Veľmi dobre si dokážem na to spomenúť, že komisár Barnier vtedy, keď veľa regiónov bolo rôznym spôsobom poskytnutých um, záplavami v roku 2002, týkala sa to aj Drážďan, môjho rodného mesta. A vtedy sa hovorilo úplne jasne o tom, že prevencia je najdôležitejšia. Dokážem si spomenúť na jeho slova. Hovoril opakovane o prevencii a parlament vtedy vstal a tlieskal. Bolo to tak. Bolo to pevné presvedčenie a odvtedy pán Barnie počas toho, ako bol komisárom za regionálny rozvoj, sa zasadzoval za to, aby tento program bol no, obohatený výrazne o prevenciu, aby sme to nemuseli kontrolovať, ale aby to bol, fungovalo tak, že keď dôjde k nejakému výpadku, tak sa automaticky popremýšľa o tom, ako by sa to dalo napraviť, nahradiť. Musíme vždy myslieť na tých ľudí, ktorí sú postihnutí. A práve táto časť teraz spravodajkyňou bola vyčiarknutá, to pokladáme za absolútne nesprávne a urobíme všetko preto, aby sa táto časť zachovala. Ďakujem. Thank you, Luis Alves. Ďakujem, Luis Alves. Ďakujem, pani predsedníčka. Rád by som poďakoval pani Ferkut, Ferakut za jej správu. Myslím si, že solidarita eh, je nástrojom EÚ z roku 2002, aby sme mohli reagovať na katastrofy, ktoré sa dotkli našich členských štátov a regiónov a ktoré viedli ku škodám, eh, v dôsledku ktorých je potrebné ukázať solidaritu v EÚ. Je to potom čas pre občanov a regióny. Tieto udalosti majú negatívny vplyv na kvalitu života a práve preto potrebuje región toto obyvateľstvo pomoc EÚ. Preto vítam zlepšenie v akcie schopnosti fondu a myslím si, že tu by sme mali regióny lepšie podporiť a to by sa dalo najmä definíciou regionálnych prírodných katastrof. Tým pádom zareagujeme na realitu v regiónoch. Je potrebné ešte v rámci nariadenia z roku 2002 zohľadniť aj najzdelnejšie regióny. Často sú to ostrovné oblasti a to bolo upravené už v článku 2. Aj v dnešnom nariadení je tak potrebné urobiť, pretože najvzdelenejšie regióny sú mimoriadne náchylné na prírodné katastrofy. Ostrovná poloha spôsobuje, že menšie ostrovy a tie ostrovy, ktoré sú menej obývané, sú často postihnuté prírodnými katastrofami. Avšak by to nemalo byť ovplyvnené len jedným percentom hrubého národného produktu. A síce celé hospodárske odvetvia a infraštruktúry sú týmito udalosťami postihnuté, aj dopravná infraštruktúra. Práve preto je potrebné fond prispôsobiť takýmto problémom. A práve preto si myslím, že solidarita EÚ musí byť citeľná aj 1,5 BNS. Ja si myslím, že podporné aktivity a pomoc by mali byť možné vtedy, keď je to potrebné ak je potrebné infraštruktúru dokonca premiestniť na iné miesta a zabrániť tomu, aby došlo k budúcim škodám pri budúcich prírodných katastrofách. Ďakujem. Mač Oldřich Vlasák. Ďakujem pekne teraz pán Oldřich Vlasák. Ďakujem pekne pani predsedajúca. Ja by som chcela povedať, že tento fond Solidarity, aj keď funguje len krátku dobu, sa veľmi osvedčil. A chcel by som poďakovať pravodajkyni pani Esteras za veľmi dobre vykonanú prácu, pretože sa opierala o poznatky pána Brandeho z výboru regionov. Myslím si, že toto je ďalšia etapa dobrej spolupráce týchto dvoch orgánov, keďže na stole je pripravená zmluva o spolupráci medzi výborom regionov a Európskym parlamentom, a ja sa domnívam, že práve skúsenosti starostov, ktorí sú priamo na mieste týchto katastrof, tie nám, tie nám môžu najlepšie pomôcť v tom, aby sme ten fond príslušne upravili. Chcel by som poukázať na niekoľko vecí, ktoré sú veľmi vhodné. Poprvé je tu možnosť premiestniť eh, tú poškodenú infraštruktúru na iné územie. To znamená tam, kde v budúcnosti už e, nepredstavuje hrozba podobnej katastrof. A to je z, e, v tomto prípade dôležité konzultovať s územným plánovaním. Ďalej je tu otázka predloženia lehoty na pričerpanie na čerpanie prostriedkov, pretože to sa tiež nevždy dá realizovať rýchlo a e, je potrebné viac času a iste pomáhať bude aj vyplatenie záloh pre tieto škody. Takže ešte raz ďakujem pánovi Brandemu aj pani spravodajkyni Ešte Esteras Feragut a dúfam, že budeme pokračovať v spolupráci. Viktor Boštinaru. Teraz Viktor Boštinaru. Pani predsedajúca, ženy kolegovia, ja vítam túto správu. Myslím si, že je mimoriadne dôležitá. Chcel by som poďakovať kolegyni, ktorá obrátila moju pozornosť eh, nad eh, to, aké dôležité to je. Sú tu tri aspekty, ktoré s týmto súvisia, a to už aj tu odznelo. Jedna vec je prevencia, keď hovoríme o veľkých prírodných katastrofách, povodniach, eh, zemetraseniach, či už hovoríme o iných druhoch e, katastrof, ktoré môžu mať podobné účinky ako takéto veľké katastrofy. Takže ja vítam tú skutočnosť, že keď sa pripravovali e, pravidlá pre ERDF, e takže tu existuje aj osobitný cieľ, ktorý predstavuje možnosť toho, aby, príslušná infraštru- aby vz- bola, vznikla príslušná infraštruktúra, ktorá bude brániť e, takýmto katastrofám, napríklad záplavám. A tu e, je potrebná regionálna e, podpora, aj vzájomná podpora jednotlivých regiónov a tak, aby sa zdroje e, použili flexibilným spôsobom, pretože to jedno, ktorom členskom štáte k takejto katastrofe dôjde, ale je dôležité mať k dispozícii nástroj, ktorý sa môže použiť vtedy, keď je potrebný. A pretože my často riešime veci už príliš neskoro a čím neskôr sa to rieši, tým väčšie, väčší je dopad katastrofy škody, škody sú väčšie. Tu takisto hovorím aj proste o logistických e, zdrojoch, ktoré sú na regionálnej e, úrovni. Aby som povedal, že tu by mal existovať aj systém rýchleho varovania napríklad. V prípade záplav je potrebné mať regionálne um, napríklad regionálne dôsledky záplavy v inej krajine, pretože záplava v jednej krajine e, sa šíri do ďalšej krajiny, ako sme tu už dnes počuli, medzi Polskom, Českom, Nemeckom a keď je záplava v Maďarsku, tá sa čoskoro prejaví napríklad v Srbsku. Takže keby boli určité také regionálne centrá pre varovanie rýchle, tak určite by došlo k úspore zdrojov. Súčasťou problému je, že Fond Solidarity môže zasahovať len už po tom, keď nejakej katastrofe došlo a nie možno použiť tieto prostriedky na prevenciu. A pokiaľ ide o veľké zmeny v klímy, tak sú tu krajiny ako je Británia, Francúzsko, Nemecko, sú to veľmi dobre rozvinuté krajiny, ale aj tam môže dochádzať ku katastrofám v rámci zmien klímy. A to sú krajiny, ktoré majú veľké kapacity na e, zásah a, a keď aj takéto krajiny e, trpia, tak si určite také krajiny, ako sú krajiny Strednej a Východnej Európy, tie naozaj budú e, veľmi trpieť. Takže Európska únia potrebuje tú takú svoju pôvodnú stratégiu a určite Fond Solidarity je jedným, jednou z odpovedí. Ale musíme sa dívať aj na štrukturálne fondy, na možnosti investovania tak, aby sme vytvorili rámec, ktorý je nevyhnutný z hľadiska koordinácie, logistiky, infraštruktúry a tak ďalej na európskej úrovni. Napríklad pozrime sa na lesné požiare v Španielsku a Grécku. Príliš často tieto štáty či krajiny nemajú e, v dispozícii prostriedky e, rýchlo to riešiť, e, pretože dotýka sa to väčšinou veľkej časti územia a nemajú dostatok techniky, takže bolo by dobre, keby boli to také regionálne centra, kde by boli zdroje akoby spúlované alebo nejako zoskupené a mohli by byť rýchlo nasadené. Tiež potrebujeme aj koordináciu na európskej úrovni, ale tiež potrebujeme aj koordináciu medzi členskými štátmi, aj medzi regiónmi. Uzavrel by som to tým, že Tento fond by takisto mohol byť použitý na riešenie dôsledkov zemetrasenia. Aj v mojej krajine, aj v Grécku, Bulharsku sa vyskytujú zemetrasenia, takže potrebujeme strategické plánovanie, ktoré berie do úvahy konkrétne situácie a konkrétne e, katastrofy, ko ktorým dochádza, tak aby sme zabezpečili minimálne straty na životoch predovšetkým. Preto potrebujeme strategické plánovanie, musíme zabezpečiť efektívne využitie zdrojov a chcel by som opakovane poďakovať spravodajkyni predsedajúca. Mám pred sebou ešte dlhý zoznam rečníkov, tak uh, už máme len 5-7 minút na tento bod a ešte musím dať slovo aj komisii, takže prosím vás pekne, buďte stručnejší. A teraz má slovo Nuno Textera. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Budem stručný aj na báze vašej požiadavky. Chcel by som poďakovať spravodajkyni za dobrú prácu. Určite tu máme dobrý základ aj pre tie návrhy, ktoré chceme predložiť. Podporím to, čo povedal Luis. Myslím si, že tu je téma, kde silno zasahuje zmena klímy, ale a Fond Solidarity sa nemení tento je rovnaký a je v plán do roku 2015 a to, čo sa dnes deje, aj niektorí kolegovia na to už poukázali, že tento fond je na to, aby reagoval rýchlo, aby vyjadroval solidaritu. A zabezpečoval to, aby ukázal um, ľuďom v teréne, že Európska únia tu je na to, aby im pomáhala, vtedy, keď to potrebujú, ale fond sa na to nedá pomôžiť. A najväčšia výzva je, že nemôžeme ani využiť tento fond, aby e, pomohol v katastrofe, ktorá sa udeje v tretej krajine. A potom, keď sa rovnaká katastrofa udeje, E, respektíve keď sa udeje katastrofa v tretej krajine, tak tam môžeme poskytnúť peniaze okamžite, ale keď sa niečo udeje u nás doma, tak sa e, nedá poskytnúť žiadne, nedajú poskytnúť peniaze. Napríklad e, ja som za, počas môjho pôsobenia zažil dve katastrofy, to znamená, že jedna, jedna zemetrasenie aj splňalo všetky kritériá a išlo tu o 198 miliónov eur. Bolo to, bola to e, búrka, ktorá trvala 8 rokov, 8 e, hodín a za tých 8 e, hodín dokázala zničiť množstvo investícií, takže určite potrebujeme väčšiu flexibilitu pre tento fond, pretože inak ľudia v teréne nebudú môcť pochopiť, že o čo sa tu vlastne snažíme, keď im nedokážeme pomôcť vtedy, keď to potrebujú a rýchlo. No to je tá hlavná výzva, ktorú musíme riešiť. Preto aj táto otázka, ktorá vyvstáva aj z tejto, aj z tejto správy, je, že ako máme reagovať rýchlo Ďakujem pekne. Všetko z toho, čo som, alebo mnoho toho, čo som chcela povedať, už, už povedal aj Viktor. Myslím si, že mm, je dobre, že tu máme Fond Solidarity a ja ako Rakušanka e, už e, som chcela poďakovať, že sme e, obdržali za, na škody, ktoré boli spôsobené v záplavami. V rámci diskusie o fonde Solidarity je treba hovoriť o tom, že na čo je to určené, že to sú škody, ktoré nie sú v súkromnom sektore a nie sú iným spôsobom zabezpečené. To bolo aj v Rakúsku tiež zle pochopené. A myslím, že tieto škody, ktoré sú nepredvydateľného charakteru a k tomu by sme chceli povedať, že zároveň E, sme pripravili aj smernicu o záplavách, e, ktorá bude teraz vlastne úlohou členských štátov aj komisie dbať o to, aby sa čo najskôr táto smernica mohla presadiť, aby tu mohlo dôjsť k uplatňovaniu preventívnych opatrení, e, napríklad e, proti záplavám, aby sa to teda nedialo len v jednej časti Európy, ale aby sa to dialo celkovo všade. Takže tu by som chcela aj podporiť to, čo povedal Viktor, že určite e, tieto preventívne opatrenia vzdelávania je treba zabezpečiť štrukturálne fondy a to musí do toho byť zapojené aj poľnohospodárstvo, e, pretože určite existujú napríklad aj poľnohospodárske metódy, ktoré prispievajú prevenčným opatreniam proti záplavám a podobne. O tomto by sme mali diskutovať ďalej. Či určite po nemecky sa hovorí, že kto rýchlo dáva dvakrát, alebo kto rýchlo pomáha dvakrát pomáha. Takže myslím si, že mali by sme zabezpečiť tieto tieto prostriedky, aby boli k dispozícii rýchlo. Ďakujem. Predsedajúca, ďakujem pekne. Teraz pán Angurakis. Boli Ďakujem pekne. Táto téma ukazuje, aké závažné problémy sa vyskytujú v eh, situácii vyriešenia dôsledkov prírodných katastrof. Ja by som sa rád venoval najmä otázke prevencie a rád by som skonštatoval, že v Grécku, pretože aj o Grécku sa tu hovorilo, má, že tu máme tri problémy. Poprvé, eh, nebezpečenstvo zemetrasení, po, lesné požiare a záplavy. A my, ja si myslím, že väčšina prírodných katastrof sa dá zvládnuť prevenciou. Samozrejme, že je to veľmi náročné a často je to dokonca také, že potom, ako už k týmto katastrofám došlo, e, sa situácia už nedá spätne vystopovať. Preto by sme mali sa ťažiskovo sústrediť na prevenciu. Napríklad v Grécku je to tak, že určité opatrenia boli prijaté ako ochrana pred zemetrasením a tieto mali veľmi veľký efekt. Škody boli výrazne nižšie než v minulosti, ale čo sa týka ochrany pred zemetraseniami, veľmi málo e, sa podniklo napríklad e, stavbou bezpečných e, stavieb a domov, keď potom zemetrasenie nastane, je veľmi náročné nahradiť tieto škody a znovu obnoviť veci. V posledných rokoch nás postihlo niekoľko závažných záplav, ktoré ukázali, že je potrebné robiť preventívne opatrenia v oblasti infraštruktúry. Západoeurópske krajiny napríklad tiež zistili, že ani u nich táto infraštruktúra nebola dostatočne chránená. Máme napríklad v Grécku mnohé rieky, ktoré boli zakryté stavebnou činnosťou a vždy, keď silno prší, dôjde k záplavám. A nemáme na to nejakú stratégiu, ktorá by tieto zasypané alebo zastávané rieky znovu zmenila na rieky prirodzené. Preto si myslím, že ani v koheznom fonde sa s tým dokonca neráta. Vždy, keď sa podávajú žiadosti na prostriedky z kohezného fondu, sa ku mne dostanú takéto sťažnosti. Otázka lesných požiarov v Grécku, v Portugalsku, v Španielsku, najmä na juhu, je to veľký problém. A aj tu neexistuje nejaká reálna politika. Lesy sa odlesňujú, stávajú sa z nich stavebné pozemky. Myslím si, že lesy a horské oblasti by mali byť predmetom obsiahlej stratégie, pretože keď dovolíme ďalšie odlesňovanie, bude to viesť k o mnoho väčším problémom. A ide tu taktiež o otázku, aké bezpečnostné opatrenia na odvrátenie lesných požiarov a ich dôsledkov je možné prijať. A aj tu vyvstáva otázka infraštruktúry. A rád by som ešte skonštatoval na pozadí povedaného, že požiarníci, a iné verejné služby sa čoraz e, e viac obmedzujú. Napríklad máme doteraz teraz k dispozícii v Grécku iba polovicu tých e, vrtulníkov, ktoré sa používali v minulosti na hasenie lesných požiarov. Um, ja vidím problémy vo fungovaní trojky, mali by sme sa tomu tam venovať. Ide najmä o náhradu škôd v takýchto prípadoch. Aké percentá by sa tu mali stanoviť? Myslím, že v Grécku v tomto roku sme mali jeden lesný požiar na ostrove Chios a v Iraklione na severnom území eh, Gréty. Kréty. Mm, dokonca eh, sa tam eh, zničilo jedno celé priemyselné odvetvie, ktoré vyrábalo typický grécky produkt a mali sme problém, aké percento stanovíme na náhradu škody. V Irakilione na Kréte bolo zničených asi 100 tisíc olivovníkov. tieto plochy boli vybudované s pomocou kohezných fondov. Um, náhrada školby bola veľmi nízka. Je tu veľmi veľa rodín, ktoré počas šiestich budúcich rokov nemôžu očakávať nejaké príjmy a úrodu, pretože väčšina ich olivovníkov bola zničená. Ďakujem. Ďakujem pekne. Chcela by som sa spýtať ešte, či eh, chcete vystúpiť. Johannes, neviem, či chceš vystúpiť, len stručne prosím ťa. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pre všetkým by som chcel poďakovať eh, spravodajcovi eh, alebo spravodajkyni v tomto výbore za veľkú podporu toho, čo robíme ale chcel by som sa vyjadriť eh, k viacerým konkrétnym návrhom, ktoré tu dnes boli spomenuté, ktoré sú tiež eh, v správe pani Esteves. Tak eh, Začnem od toho posledného bodu, ktorý spomenuli viacerí rečníci. Otázka prevencie. Určite nikto nebude s, s, nesúhlasiť a komisia teda určite si tiež myslí, že prevencia je oveľa efektívnejšia než reakcia na katastrofy. A preto komisia v posledných rokoch aj výrazne e, posunula svoje politiky smerom k e, prevencii. Spomínalo sa tu aj e, civilná ochrana a napokon v rámci nástrojov koheznej politiky sme mali k dispozícii viac ako 7 miliárd na preventívne opatrenia v rámci nového finančného obdobia budú k dispozícii prostriedky, ktoré budú môcť byť investované do preventívnych opatrení na informovanie alebo na spravodajské informácie. myslím, že asi jedno euro, ktoré sa investuje do prevencia, ušetrí 5 eur, ktoré by museli byť vydané na riešenie katastrofy. Ale nemali by sme zaťažovať e, očakávania Fondu Solidarity. Ten bol vytvorený na to, aby reagoval na tie prípady, kde kde katastrofy sa dejú napriek všetkému, čo sa snažíme eh, robiť, aby sme im zabránili. Otázka je, čo sa dá robiť s tými obmedzenými zdrojmi, ktoré máme. Možno viete, že rozhodnutie o väzročnom finančnom rámci eh, znížili ročné alokovanie z jedného z jednej miliardy na niečo viac ako 100 miliónov ročne a máme tu obmedzené zdroje, ktoré sú k dispozícii. Týmto máme, vznam vzniká problém, že každý návrh na rozšírenie fondu, alebo aby sme mohli zahrnúť aj menšie katastrofy, to je mimoriadne zložité, takže my sme váhaví my sme sa snažili ten náš návrh komisie skôr neutralizovať a nie ešte viac rozširovať, eh, pretože nemáme prostriedky a rada nebola veľmi ochotná akceptovať také návrhy, ktoré by mohli k potenciálne vyšším výdavkom. Pani Estevas a jej správa obsahuje viaceré prvky, o ktorých si nie som si istý, či budú slúžiť účelu, o ktorý nám tu ide, ehm, pokiaľ ide o modifikáciu fondu. Napríklad je tu opätovné zavedenie takých mekých e, kritérií. Napríklad my často bojujeme s podmienkami, ktoré sa môžu rôzne interpretovať. A teraz, ak máme uplatniť nový korekčný fakt, faktor na sociálno-ekonomickú situáciu. Okrem toho faktoru HDP, to už ešte viac stiaží uplatňovanie tohto fondu, pričom my sa práve snažíme tomu zabrániť e, v rámci toho návrhu, ktorý sme pripravili. Ďalej, aby sme ako referen- návrh, aby sme za referenčné kritérium e, zobrali region v kategórii NAC 3 ale v podstate referencie z pohľadu GDP, to potom predstavuje úroveň nad 2. Ale menšie územia, ktoré by boli týmto postihnuté, by tiež spadali pod eh, túto pod možnosť, alebo mali by oprav, boli by oprávnené na pomoc bez ohľadu na to, že či spadajú pod NAC2 alebo nie ale teraz e, sa mi vidí, že keby sme chceli opäť zaviesť NAC3 ako referenčný bod, to by zase obmedzilo žiadosť o prostriedky z Fondu Solidarity. Pokiaľ ide o najvzdialenejšie regióny, návrh, ktorý sme urobili, to je, aby boli v kategórii NAC2, takže by mali byť pokryté. Na súčasnom naredení sme sa snažili dať dostatočný dôraz na najvzdialenejšie regióny, pretože kritériá pre mobilizáciu prostriedkov e, sú pomerne meké, to sú také so, sociálno-ekonomické kritériá. Teraz e, e dávame e, prach, ktorý je v súvisí s HDP a neviem, ako sa toto dá skombinovať e, s venovaním osobitnej pozornosti najvzdelanejším regiónom s výnimkou toho, že by sa rozhodlo, že ten prach by mal byť na nižšej percentuálnej úrovni. Ďalej myslím, že otázky ako, ako posunutie um, zálohových platieb na vyššiu úroveň určite by je veľmi užitočné, rovnako ako predlženie implement, doby implementácie z 12 na 18 mesiacov. Na druhej strane predlžovanie doby žiadostí z 12 na 16 či by to spomalilo, pretože my chceme urýchliť eh, pôsobenie fondu teraz, keď to rozšírime na 15, mesiac, na 15 týždňov z 12 tak e, budeme už 4 mesiace oneskorení ešte prvnež máme žiadosť, e, tak ja neviem, či to pomáha našim zámerom. I uvedomujeme si, že 10 týždňov je pomerne krátka doba pre regióny, ale my sme vždy akceptovali potom určité aktualizácie alebo doplňujúce informácie aj po týchto desiatich týždňoch a ja by som bol skôr za to, aby to bolo takto, ako to bolo flexibilne, než rozšíriť eh, teda ten termín na predkladanie žiadosti na 15 týždňov. A keď bol vznikol Fond Solidarity, vytvoril sa s tým, že by slúžil členskému štátu a preto členský štát je žiaľ referenčným bodom a nie región alebo cezhraničný región. Takže celý ten fond je vlastne štrukturovaný tak, aby riešiť určité problémy, ktoré členský štát má s riešením dôsledkov katastrofy. A teraz, keď budeme zavádzať eh, nejaký systém, že žiadosti by sa predkladali cezhraničným spôsobom, tak e, to by ohrozilo celý systém a neviem, ako by to mohlo byť e, implementované. A sú tu určité Prahy, ktoré sú naviazané na členské štáty, takže toto by bola nová vlastnosť, ktorá nie je systematická k tomu, čo máme, o čo nám ide predsedajúca. Už máš len pol minúty. Už som práve skončil. Ja viem, že ešte pán Brande, Brande by chcel niečo doplniť, ale prosím vás, nemáme už fakt veľa času. Děkuji, já jsem eh, ve svém eh, pôvodne vystúpenie bolo veľmi stručný. Pretože... Ďakujem pekne, moje pôvodné vystúpenie bolo veľmi stručné. Budem, som tu hostom, budem sa snažiť hovoriť len stručne. Čo sa týka preventívnych opatrení, to je oblasť, kde by sme spálni spravodajkyňou boli za absolútnu zhodu. My zdieľame názor komisie, že príjmanie nevyhnutných opatrení v oblasti prevencie pri prírodných katastrofách je nezastupiteľné priateľné, ale prejavili sme obavy, aby povinnosť zahrnutia do žiadosti informácie o prevencii rizik môže znamenať e, zvýšenú administratívnu záťaž a znamenalo by to taktiež predlženie pri príprave žiadosti. My už hovoríme o tom, že 10 týždňov je veľmi krátka doba a ak v rámci nich pre záchranné práce, odstraňovanie základných škôd sa treba ešte venovať zvláštnej úlohe a popisovať, ako štát pôsobí v oblasti prevencie, je dosť náročné. My sme preto vo fáze žiadosti navrhli, aby sa uvádzal stručný popis toho, ako je um, uskutočňovaná, implementovaná európska legislatíva povodňová smernica a dodatočné informácie o oblasti prevencie by sa uvádzali až neskôr v záverečnej správe. To bol náš návrh. Čiže išlo len o časové rozdelenie toho, aké kvantum informácií bude považované vo fáze žiadosti a aké v záverečnej správe, ale súhlasíme s tým, že prevencia je dôležitá. Thank you very much for, for keeping just this promise. Ďakujem pekne. A teraz má Rosa slovo. Sí, <clears throat> muchas gracias. Ďakujem pekne. V skutočnosti v oblasti um, prevencie i je bez pochyby, že je to prioritou. Keď Elisabeth povedala, že sme vymazali v článku 4 od CGF, je to presne v súlade s tým, čo povedal náš kolega pán Randall z výboru regionov, kde e, v prvej chvíli, keď je nutné preložiť informácie, treba podať popis e, e, žiadosti na Uniu o prevencii, ale potom už podrobné vysvetlenie predkladáš, keď ti e, poskytnú pomoc, aby si mohol odvodniť. Takže e, my e, len podporujeme možnosť prevencie, aby sme na začiatku je to potrebné, to mm, konanie uľahčili a potom e, vyžadovali podrobné informácie až v čase odvodnenia. A e, k tomu, čo navrhla komisia, my sme dali 1% pre regionálne pohromy z regionálneho HDP a e, tiež sme to kombinovali s socioekonomickými kritériami, aby tam nebola žiadna katastrofa a musím urobiť túto tému v súlade s trialogom dôležité, aby sme dospeli k dohode čo najskôr. K téme NOC 3, e, ten návrh, ktorý tu predkladáme, je, že mm, tá suma NOC 3 e, e, súvisí s pripomienkou výboru regionov, aby sme mohli mm, zasahovať. Je pravda, že požiadavka z výboru regionov a cezhraničných regionov bude potrebné ju preskúmať, pretože tu ja súhlasím so stanoviskom komisie k tomu, že nejakým spôsobom budem môcť denaturalizovať to, pre čo sa vytvoril Fond Solidarity. No, v ultra vzdialených regiónoch, pretože to tiež neustále požiadavka vo všetkých správach e, mať osobitné zaobchádzanie s nimi. Bude treba posiediť toto e, zaobchádzanie, pretože je bez pochyby, ako sa kombinuje to 1% s tými ultraperiferickými e, regiónmi a e, preto si myslím, že je tu isté zbliženie e, v lehotách e, výkonu na 18 mesiacov a lehota na predkladanie 10 týždňov. Ja si nemyslím, že v žiadnom prípade sa tým predlží tá pomoc. Práve naopak, ide o to, že členský štát bude mať čas na to, aby mohol vykonať technické štúdie, pretože musí predložiť priamu škodu a odhad nákladov a E, v prvom rade, e, keď ide o bezprostrednú pomoc, e, ale to nebraní tomu, aby výbor konal rýchlo, aby komisia konala rýchlo. Je to jednoducho len lehota pre regióny a obete. Takže aj myslím, že v tomto by sme mohli dosiahnuť dohodu. Myslím, že mohli by sme konať rýchlo k našim lehotám. Do 6. januára je lehota na predkladne pozmeňujúci návrh a potom ten text bude v komisii a v trialogu, aby e, v januári, ak to pôjde dobre, mohlo sa to dostať do plena. Ďakujem, musím sa ospravedlniť, nevidela som meno Marie Teres. na zozname, mohli by ste teraz vystúpiť na minútu? Sorry. Merci, madame la présidente. Ďakujem, pani predsedníčka. Samozrejme, že by som sa rada poďakovala Rose a poblahopriala jej, pretože solidarita je jedným zo základných stĺpov EÚ. A jeden z predrečníkov, ktorý hovoril o efektívnosti, to je taktiež jedna z našich hlavných úloh. Ide najmä o solidaritu a niekoľko poznámok k definícii prírodných katastrof Máme obmedzené prostriedky. Samozrejme, že podpíšem návrh na to, aby sa technická pomoc premietla do, do možností fondu, avšak mám určité pochybnosti, čo sa týka prírodných katastrof v dôsledku klimatických zmien. Ako to vie, chcete stanovovať, že to naozaj súviselo s klimatickými zmenami? Uh, Každý vie, ako nekonečne dlho to trvá, kým sa poisťovňa dokáže zhodnúť na určitej náhrade škody. Na jednej strane chceme zabrániť tomu, aby dochádzalo k katastrofám, aby tie katastrofy, ku ktorým došlo, sme čoraz viac mohli pokryť fondami a na druhej strane chceme e, krátiť rozpočtové prostriedky. Ale solidarita je predsa len jedna z našich hlavných úloh pretože to rada zdôvodnila tým, že práve solidarita sa nepoužívala dostatočne, že neboli e, prostriedky využité, ale tam je problém ten, že, prostri- že kritéria boli tak prísne, že sa nedali prostriedky využiť. 7. január 12.00, hovorí pani predsednička, je termínom na podávanie pozmaňovacích návrhov. Tento bod uzatvárame. Ďalší bod, bod číslo 10. Správa pani Viliesa Visar Tomas. 7. a 8. správa o pokroku komisie k koheznej politike EÚ. Slovo má Tõesti püüan olla hästi, äh, teha hästi lühidalt, sest ma usun, et kõik juba kiirustate jõulupühi pidama. sa byť stručná, pretože si myslím, že by každý z vás už rád odišiel na Vianočné sviatky. Táto správa sa týka 7. a 8. správy o pokroku komisie ku koheznej politike EÚ a taktiež e, uplatňovania programov v období rokov 2007 až 2013. Niektorí kolegovia predložili pozmeňovacie návrhy. Ja sama som si ešte raz pozrela pôvodný návrh textu, ďalej som na ňom pracovala. Približne polovica predložených pozmaňovacích návrhov pochádza z môjho pera. A už sme o tom hovorili. Jens Nielsen predložil niekoľko pozmaňovacích návrhov, toho však nevidím. Thomas Tojčer bohužiaľ už tiež odišiel predtým, ako sa diskusia začala. Taktiež ďalší kolegovia predložili pozmaňovacie návrhy. Nechcem to tu detailne uh, rozvádzať, čo všetko kolegovia navrhli, pretože to máte k dispozícii písomne. Celé som si to prezrela. A ponajprv by som vám rada poďakovala za to, že ste predložili tieto návrhy. V zásade nie som proti nim. Z celkového pohľadu ich môžem podporiť, len by som bola rada, keby sme zabezpečili, aby správa zostala jasná a krátka. A preto sa pokúsim na začiatku januára prezentovať niekoľko kompromisov, aby pozmaňovacie návrhy sa dali spojiť a premietnúť do textu. Ďakujem pekne, hovorí pani predsedníčka. Jens is here, so Jens will, will speak for socialism. så mycket. Jag har eh, lagt en del ändringsförslag. Ďakujem. Ja tu mm, som predložil súbor pozmeňujúcich návrhov a ja sa domnievam, že táto správa e, vlastne e, rieši dejiny a históriu a niekedy e, sa mm, na to moc nesústredujeme a podľa mňa je dôležité, aby tie skúsenosti, ktoré máme, sme zapracovali do správy. My teraz máme možnosť jasne uviesť, e, čo, aké skúsenosti máme od roku 2000 do 2013 a to je dôležité pri roky 2013 až 2020 a myslím si, že práve v e, týchto bodoch by sme um, mali to posilniť a podľa mňa je dôležité, aby sme to vážne brali a um, môžeme tu krátko citovať jeden posunutý návrh. Uh, myslím, že je tu potenciál pre e, sociálnu trhovú ekonomiku, ktorý sme nevyužili a môžem to menovať a môže to e, v budúcnosti mať e, veľkú, veľký význam. Domnievam sa, že aj ďalšie dobre pozmeňujúce návrhy boli predložené a keď tieto pozmeňujúce návrhy budú zohľadené v správe, tak by to mohla byť veľmi dobrá správa. Thank you, Ďakujem, Olži Vlasák. A budú veľmi stručný. Budem veľmi stručný, poďakujem za spoluprácu a plne súhlasím so správodajkyňou. My potrebujeme každopádne kvalitné štatistické údaje ako také. Na druhej strane si musíme uvedomiť, že reporting sám o sebe môže byť veľmi zavezujúci a môže vyvolávať veľa práce u tých, ktorí musia vyplňať dotazníky. Čiže by som bol rád za striedmosť v rámci reportingu. Ďakujem. Thank you. Uh, so the next speaker will be A ďalší rečník bude François Ďakujem, pani predsedníčka. Len stručne táto správa je dôležitá, pretože sa tam uvádzajú všetky nedostatky v rámci európskej koheznej politiky. Naša politická skupina by bola menej zmetená, keby išlo najmä o použitie vertikálnej metódy, ak by sa táto uplatňovala. Myslíme si, že by sme mali zachovať horizontálnu metódu a pri vykonávaní týchto programov by nemalo dochádzať k napätiu medzi hlavnými mestami Samozrejme, že z tejto úpravy je možné ustanoviť aj určité výnimky, ale ak sa budeme odvolávať vždy iba na pravidlá, tak e, to potom znamená, že, sa potom, že potom výnimky budú precedenčným prípadom. Ďakujem, hovorí pani predsednička, nikto ďalší sa nehlási. John Walsh sa chce ešte prihlásiť za komisiu. Nech sa páči. Uh, Ďakujem, pani predsednička. To preto, aby som sa poďakoval spravodajkyni uh, aj ďalším uh, členom výboru za ich pozemce návrhy. Strategická správa, ktorá je súčasťou balíka, kvôli ktorej je také zložité mm, vypracovať stanovisko, tak tá strategická správa naozaj um, poskytuje um, správu o postupe a snímku o stave plnenia kohezné politiky tu som v eurách a tiež sme tu posudzovali vstupy a tak investície a mm, predchádzanie rizika, ako kolega povedal, aj výskum a mm, dopad na trh práce a sociálnu inklúziu. Myslím, že tá správa veľmi e, dobre um, postihuje tie kľúčové prvky, ktoré sú prebrané v um, tej strategickej správe aj v tých ďalších správach 7 a 8. A my sme diskutovali o, um, tej, um, e, to, o tom návrhu úvodnej správy a tie 7 a 8 správa o pokroku e, používa e, údaje z Eurostatu a my chceme vyplniť tie medzery o, e, v údajoch, ktoré existujú a tiež riešili e, to zaostávanie pri zbere týchto údajov na regionálnej úrovni. Takže e, máte pravdu, že je, treba to ďalej e, zlepšovať a komisia je odhodlaná to ďalej zlepšovať. Myslím, že e, v tej správe e, komi- výbor správne vyjadruje obavu o e, dopade socioekonomickej krízy a v 7. a 8. pokrokovej správe vidíte, že tá kríza má rôznu váhu dopadov v rôznych členských štátoch a miestach a veľmi správne sa zobrať zamraním sa koheznej politiky v budúcnosti a tiež e, zvrazňujete infraštruktúru a aj ďalší zvrazňujú podporu podnikaniu a inovácii a výskumu a my rozhodne vítame e, zameranie sa na dvomyselnú špecializáciu budúcnosti a e, myšlienky e, dvomyselných e, stratégií regionálnej inovácie. Tiež je dôležité zvorazniť partnerstvo a potrebu zapojiť miestne regionálne orgány do zostavenia programov a určite tu budeme mať návrh morálneho kodexu o partnerstve, ktorý sme predložili, takže my sa oberáme tým smerom, ktorý vy zdôrazňujete. Tiež treba povedať, že monitorovanie a údaje e, možno zlepšiť e, v porovnaní s minulosťou a sú tu slabé stránky a s každou snímkou získame lepší obraz. A najnovšie údaje, ktoré sme práve dokončili z práce s riadiacimi orgánmi, e, dávajú to číslo počet vytvorených pracovných miest na úroveň asi 600 tisíc pracovných miest vďaka podpore EDF. Veľmi radi. Naďalej budeme spolupracovať s výborom a Chceme podporiť e, priehľadnosť, hoci to spôsobuje bremenom, potrebujeme mať priehľadnosť, pretože musíme z toho sa poučiť, aby sme zabezpečili, že tie zdroje sa budú lepšie využívať. Ďakujem spravodajkyni aj e, predsedničke. Ďakujem. Chcete reagovať na tie pripomienky? Ja, najte. No ka minu meelest olid kõik kommentaarid positiivsed ja, ja, ja tunnustavad ja, ja komisjon üks. Ďakujem aj podľa mňa. E, tieto pripojenky e, boli veľmi pozitívne a pozbudzujúce. a komisia to veľmi dobre zhrnula. E, to, čo sa um, plánuje v pozmeňujúcich návrhoch, nebudem to všetko opakovať. Ako um, povedali kolegovia, ja eh, im predložím kompromisné pozemnice návrhy čo najskôr. Dobre, takže plán je, aby sme to prijali 22. To je na ďalšej schôdzi a teraz bude treba vykonať prácu na pozmeňujúcich návrhu a dúfam, že budem môcť hlasovať 22. A Hmm, teraz skús schôdzi koordinátorov, rád by som povedal, že zatiaľ e, môžeme prerušiť našu schôdzu a budeme sa po máme dôležitý program po takže chcem všetkých požiadať, aby prišli a teraz chcem požiadať koordinátorov, aby tu ostali a aby sme e, mali schôdzu koordinátorov.